<laughs> Wrong micro. Uh, and... Dámy a páni, milí kolegovia, no, čo, budeme pokračovať v našom rokovaní. Ďalším bodom eh, je hlasovanie. Takže chcel by som nastoliť jednu otázku. Budem hovoriť po polsky. Vážený pán predseda, dámy a páni, dnes sme mali eh, hlasovať o veľmi dobrom stanovisku, ktoré eh, vzniklo vďaka spolupráci štyroch politických skupín o niečom, čo je veľmi dôležité pre Úniu a Ukrajinu, o dohode o voľnom obchode s Ukrajinou táto dohoda je pre nás mimoriadne dôležitá, ale iba pred niekoľkými eh, hodinami eh, došlo k určitým udalostiam, ktoré nemôžeme odignorovať. Treba sa rozhodnúť a chcel by som vás požiadať, aby sme odložili hlasovanie o našom stanovisku. Zdá sa mi, že iba niekoľko e, e, hodín e, potom, ako vedúca predsedka opozície pani Julia Timošenková bola odsudená na maximálny mm, termín odňatia slobody 7 rokov, by nebolo vhodné, keby sme sa tak rozhodli. A preto žiadam vás, aby ste vyjadrili súhlas s odročením hlasovania Zrejme koordinátori sa rozhodnú dokedy. E, navrhujem, aby sme o tom hlasovali na ďalšom zasadnutí výboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže je tu požiadavka odročiť hlasovanie ohľadom nášho stanoviska o Ukrajine. Naše stanovisko sa týkalo e, práce Gešného výboru AFED. Pokiaľ by sme E, to odročili, je tu riziko toho, že stratíme e, e, odvedenú prácu, pretože je možné, že AFED bude v tom pokračovať. Je to procedurálna otázka a je to na výbore, aby sa rozhodol, keďže sa to už dostalo na program rokovania. Takže poprosím vás, aby ste sa vedrovali stručne, nie dlhšie ako jedna minúta. Malia Desarnes ako prvá. Nož, chcel som jednoducho povedať, pán predseda, že plne súhlasíme s pánom Zalevským a jeho návrhom. Mali by sme to odložiť sine D a mali by sme vyzvať e, AFED, aby konal e, rovnako, aby to odložil sine D. Som za to, aby sa to odložilo. Je to rovnaká rozprava ako tá, čo sme mali dnes ráno o inej oblasti a tá istá politická skupina e, bola proti obchodovaniu bez e, e, zahrňania politických záležitostí. Takže ja súhlasím s tým, ale nepleťme do tohto politiku. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, zatiaľ nevieme, či AFED bude súhlasiť s odročením hlasovania o tom na budúci týždeň. Takže z tohto hľadiska podľa mňa nebolo by dobre dnes nehlasovať, pretože v opačnom prípade naše stanovisko e, príde po ich hlasovaniu. A preto z tohto hľadiska bolo by dobre podľa mňa hlasovať dnes. Áno, pán predseda, podporujeme tento návrh Avšak musíme to vždy riešiť e, individuálne, aby z toho nebol precedens do budúcnosti. Veru tak, hovorí predseda. Takže hlasujeme. Je tu žiadosť o odročenie hlasovania o tomto stanovisku. E, je, e, stanovisko je určené pre AFED. Pokiaľ AFED buď, nebude konať rovnakým spôsobom, nebude môcť zasáhnuť do tejto agendy. Chcem sa opýtať, máte e, dôvody e, predpokladať, že AFET... Pán predseda, áno, som sa zúčastnil dnešného rokovania AFETu s ministrom Fušenkom a musím povedať, že takmer všetci e, sa vyjadrili veľmi kriticky ohľadom toho, čo sa tam udialo. Veľmi kriticky sa vyjadrili v súvislosti s udalostiami na Ukrajine presne e, počas nášho stretnutia s ministrom zahraničia. A to je tiež niečo e, veľavrávne. Myslím si, že naše kolegovia v AFETE pochopia naše rozhodnutie, budú ho respektovať a budú ho nasledovať. Musím však po- povedať, že som nehovoril so všetkými koordinátormi, so všetkými politickými skupinami. Som sa rozprával iba s našim koordinátorom, ktorý požiada kolegov v AFETE, aby eh, sledovali v súlade s našim rozhodnutím. V opačnom prípade by som to ani nenavrhol, bez toho, aby som bol veľmi presvedčený. A ďakujem pekne, pán predseda, za pochopenie. Je tu ešte ďalšie riziko. Je to agenda AFETu. Je to oblasť zahraničia. Naše stanovisko sa vzťahuje iba na obchod nás by mohli obviniť, že zasahujeme e, do politického hodnotenia situácie na Ukrajine. Takže je na vás, aby ste sa rozhodli, ale poviem vám svoj osobný názor. Kadarif. Skúsme uzatvoriť e, túto diskusiu. Áno. Nie je to rico technická záležitosť, je to politika. Myslím si, že nie je správne e, e, spomínať tu iné geografické oblasti. Ja podporujem v tejto veci pána e, Zalevského predseda, kto je za to, aby sme podporili podpredsedu pána Zalevského a odročili e, e, hlasovanie o stanovisko Ukrajine. Je tu jasná väčšina, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Takže je tu jednoznačná väčšina, takže rokovanie sa odkladá. No a teraz budeme hlasovať o zvyšných bodoch. Bod číslo 11 je tú žiadosť spravodajcu ohľadom dohody medzi Európskej únie a Marokom. A spravodajca žiada, aby náš výbor predložil návrh parlamentu, aby sme oslovili súdny dvor ohľadom e, zákonnosti tejto dohody podľa pravidla 19 e, odsek 6 rokovacieho poriadku ktorým e, sa vykonáva e, zmluva e, pred hlasovaním o súhlasí s medzinárodnou zmluvou gešný vývor alebo politická skupina alebo desetina poslancov môže navrhnúť, aby parlament požiadal súdny dvor o názor ohľadom kompatibility medzinárodných dohôd s mluvami. Takže máme tu dve možnosti, ako parlament sa môže e, e, zúčastniť hlasovanie ohľadom oslovenia e, súdneho dvoru. Buď jedna desiatina poslancov o to požiada, alebo politická skupina, alebo e, výbor. My sme výbor a jeden z členov nášho výboru požiadal, aby sme požiadali parlament, aby sa rozhodol o e, oslovení súdu v tomto smere. Takže treba e, hlasovať o tom, či podporíme túto požiadavku pána Bového alebo nie. Samotný spravodajca ma požiadal, aby som mu umožnil vysvetliť, prečo e, predkladá takúto žiadosť. Povedal som áno, a má k dispozícii 3 minúty. Takže nech sa páči, pán Bové. Ďakujem pekne, pán predseda. Rady som vám poďakoval za to, že ste eh, zaradili túto žiadosť na program a že ste nám pripomenuli právny rámec. E, odporúčam, aby sa to robilo na úrovni výboru, pretože ide o právnu, nie politickú záležitosť. Myslím si, že to by nemali prekladať 75 poslancov alebo politická skupina. Ide o čiste právnu záležitosť. A myslím si, že treba predovšetkým pripomenúť, že Európsky súdny dvor sa nazdáva, že kompetencie únie by sa mali uplatňovať s respektovaním medzinárodného práva. Je to súčasť európskeho právneho poriadku a je to um, pre mňa zásadný rámec. Mám určité výhrady voči tejto dohode? E, vzhľadom na osobitný e, statút e, Západnej Zachary voči Španielsku, ktoré má zodpovednosť de jure, a Marokom, ktoré má de facto zodpovednosť. Ak sa pozrieme na znenie materiálov OSN, zistíme, že tento e, status nie je jasne definovaný a preto, keď hovoríme o budúcnosti tohto územia, táto e, e, práca sa ešte neukončila. Problém v súvislosti e, s touto dohodou nie je v žiadnom prípade politický, teda nie ide to, či podporujeme Maroko alebo Španielsko, alebo že niekto iný by mal e, správať tieto územia. E, Otázka znie, či toto územie môže byť súčasťou e, dohody. Návrh má veľké slabiny. Návrh e, dohody, e, ktorý predkladá komisia, s ktorým by sme mali viedriť súhlas. Nič tu jasne nehovorí o tom, či západná Sahara, Sahara je zahrnutá do mandátu tejto dohody pokiaľ je zahrnutá, ako viacerí ľudia hovorili pri e, viacerých príležitostiach. Napríklad Spojené štáty e, ústami Roberta Serika, generálne, e, prezidenta e, e, Svetovej banky, hovorí o diferencovaní medzi partnerskými dohodami e, s Marokom a s týmto autonómnym územím. A podľa mňa musíme mať v tejto veci e, súdne rozhodnutie. A preto bez akýchkoľvek e, e, skrytých úmyslov žiadam, aby sa to posunulo na Európsky súdny dvor, aby sa rozhodol o rozhodnom práve. Aby bolo jasné, pokiaľ povieme áno, tým eh, pádom navrhujeme parlamentu, aby oslovil Európsky súdny dvor. V opačnom prípade eh, v tomto výbore to bude jasné, kedy je Arif. Kaderif, máte slovo. Chcel som oznámiť kolegom eh, rozhodnutie koordinátorov z dnešného rána Myslím si, že to bolo rozumné rozhodnutie. E, v súvislosti s tým vyvstávajú viaceré otázky. E, potrebujeme e, si vysvetliť viaceré veci ohľadom západnej Sahary. A ak by sme počkali, potom by bol čas na zorganizácie vypočutie E, koordinátori navrhujú ďalšie vypočutie, aby sme získali informácie najvyššie. A preto si kladiem otázku, či treba vôbec hlasovať dnes o tom, e, či to posunieme na Európsky súdny dvor e, alebo nie. Nepočkajme, radšej neurobme E, nejaké prípravné práce, potom budeme mať e, e, viac informácií. Takže to je ďalšia možnosť. Nemusíme hlasovať práve teraz na zasadnutie koordinátorov sa rozhodlo posunúť to o mesiac. Namiesto toho, aby sme v novembri rozhodovali o návrhu uznesenia a hlasovali v decembri. Rozhodli sme, že to posunieme o jeden mesiac. To znamená, že debaty o návrhu e, sa budú konať v decembri a hlasovanie v tomto výbore sa bude konať v januári. Tak sa rozhodlo. To znamená, že sme upravili kalendár príslušným spôsobom. Čiže je na vás, aby ste sa rozhodli, či e, rozhodnutia ohľadom e, harmonogramu o vplyvni rozhodovanie o prípadnom oslovení Európskeho súdneho dvoru, alebo nie. Ide o návrh odročiť toto hlasovanie, tak ako som to e, robil predtým. Nemôžem sa rozhodnúť samostatne. Vážne pán predseda, nie je to náš návrh nie to rozhodnutie EPP, eh, je to eh, rozhodnutie spravodajca, sme eh, preto proti, pretože spravodajca to viac mesiace odkladal, nemá žiadny plán. Obyčajne oslovujeme právny odbor rady a parlamentu, to sa tak nestalo. A ide len o odkladanie a preto e, myslím si, že tým by sa mala e, e, zapodevať právna služba parlamentu a potom by sme to mohli diskutovali mm, inde. Takže je tu názor proti, je niekto, kto je za? Nie, to znamená, že je jasné, že nie je tu podpora na mm, toto hlasovanie. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasujeme kartičkami. A výsledok hlasovania 26 hlasovali z 29. Takže končíme hlasovanie. Takže je to zamietnuté 19 proti, 5 sú za a 2 sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Ideme na návrh správy. Kolegovia, poprosím vás, aby ste zachovali pokoj a ticho e, e, návrh správy o prekážkach e, obchodu a investíciám spravodajca Robert Sterdy. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým politickým E, skupinám a e, spolupracovníkom za snahu dosiahnuť e, kompromis k pozmeniacim návrhom. Máme viaceré pozmeniace návrhy. Znižili to sme zo 44 na 13 kompromisných návrhov s jednou alebo dvo, dvomi výnimkami. Nie som zodpovedný orgán na konkrétne prípady, ale napríklad, ktoré sú zvodené a nezdovolené neobchodné e, netarifné prekážky. E, o tom sme diskutovali vo výbore pred niekoľkými týždňami počas prvej výmeny názorov. Pozmenujúce návrhy e, podporujú využitie regulačného dialogu s kľúčovými strategickými partnermi a užšiu spoluprácu s medzinárodnými organizáciami pri e, riešení neoprávnených NTB. Uznávame E, citlivosť týchto otázok e, na príslušných trhoch a ideme ešte ďalej a jasne rozlišujeme medzi rozvojmi e, hospodárskými krajinami a krajinami BRIC. Pokiaľ ide o surovíne využitie exportných daní, bol dosiahnutý kompromis ohľadom Japonska a medzinárodných noriem. Som rád, že znenia, ktoré máme, je presnejšie a správne odzrkadľuje problémy. Za predpokladu, že táto správa prejde. A ešte raz by som chcel poďakovať všetkým, ktorí e, k tomu prispeli. E, a za predpokladu, že to prejde, tým vyšlime jasný signál komisii, ktorá bude pripravovať vlastnú správu. Myslím si, že sa to tak stane v marci. Ďakujem pekne, pán predseda. V poriadku, ideme hlasovať. Máme tu 5 stran na hlasovanie. 64 pozmeňujúcich návrhov. Takže najprv kompromisný e, e návrh číslo 5. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 21, oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Ospravedlňujem sa. Časť 1 odpadá. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa Zamietnuté. Preverím eh, hlasovania pozmeňovacie na 21, čas 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh. Kompromis 6 za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Myslíte to vážne? Preveríme pozmeňovací návrh 28. Hlasovanie je zahájené. Prepačte, 27. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. si na 28 za. Proti. Zdržali sa, nie som si istý. Preveríme. Hlasovanie zahájené. Takže teraz, až teraz e, e, je strojové hlasovanie spustené, teraz je ukončené, zamietnuté. sa na 29 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. 30 preveríme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Preveríme 31. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 33. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 34. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 35. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromisný 8 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 41 za, proti zdržali sa prijatí. 42 za, proti zdržali sa prijatí. 42 preveríme hlasovanie otvorené. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí. 54 za, proti zdržali sa prijatí. 55 a 56 sú identické. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 12 za, proti, držali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, držali sa, prijatý. Pozmeňovací 59, len prvá časť, za, proti, zžali sa, zamietnutý Pozmeňovací 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 62 za, proti, zdržali sa, prijatí. 63 za, proti, zdržali sa, prijatí. 64 za, proti, zdržali sa, prijatí. Úvodné ustanovenia, kompromisný 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 7 a 8 sú identické za, proti, zdržali sa, prijatí Kompromisný 4. Oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme čas 2. Kompromisný 4, druhá časť, hlasovanie otvorené. A hlasovanie ukončené. A je to prijaté. Trináct. Štrnáct. Za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. 15 za. Proti. Zdržali sa. prijatí. 16 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. Odôvodnenia 1, 2, 3, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovacie z IMKO 7. IMKO pozmeňovací 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. IMKO 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. IMKO 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. IMKO 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. IMKO 15 za, proti, zdržali sa prijaté. MK 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, Hla, elektronické, hlasovanie je otvorené. A hlasovanie končené. Je to prijaté. 23 hlasov za, 4 proti. Blahoželám spravodajcovi za úspešné predloženie správy. Prejdeme k zložke 13. Návrh stanoviska Kristiana Muscardini a žiaľ Musím vám povedať, že pani Muscardini spadla, zromila si ruku, je v nemocnici. Ospravedlňujeme sa, že nemôže byť medzi nami eh, v mene celého výboru jej prajeme skore uzdravenie. Mohli by sme jej poslať kyticu kvetov, Áno, áno, postaram sa o to. Ďakujem. <laughs> Niečo také, ako že 15 ku 14 sme rozhodli, e, e, že vám prajeme všetko dobre. Takže budeme hlasovať. Takže návrh stanoviska Kristian Muskardin kompromisný návrh e, za, proti, zdržali sa, prijatý kompromisný 2 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací 17 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací 8 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňovací 9 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňovací 10 za, proti zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 11, preveríme desiatku, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené, prepačte, je to. Pozmeneci návrh 11 a 12 sú identické za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 14 za, proti, zdržali sa, prijatí. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 24 za, proti. Opakujeme 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 24 za, zdržali sa 4, nik nehlasoval proti. Prejdeme k bodu 15, pretože e, bod 14 bol odsunutý o Ukrajine, takže teraz hlasujeme o 15. Ide o Gruzinsko. Spravodajcom je Lajma Ľučia Andrikiene. A začneme pozmeňovacím návrhom kompromisným pozmeňovacím návrhom 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 4, hlasovanie je otvorené a hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný 9 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňovací 9 preveríme. Hlasovanie otvorené. na hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromisný pozmeňovací Pavlo sa, vy ste sa nestiažovali v limite včas. Pozmeňovací 4 za, 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie elektronické, hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 22 za, 3 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme eh, spravodajkyni. To znamená, že týmto sa ukončil čas hlasovania. Ďakujem za spoluprácu, išlo to veľmi rýchle. Prosím vás, prosím vás, upokojte sa. Konáme svoju prácu. Prajete si prestávku? Prosím, tí, ktorí chcete opustiť sálu, urobte to rýchle a potichu. Prosím, nerozprávajte sa svoje rozhovory vete za dverami. Prosím vás, prosím vás, sústrete sa. Ďakujem. We have now a hearing. Teraz máme pred sebou vypočutie. ktoré sa týka Európskej únie a Číny a otázkou je nevyvážený obchod. Naším spravodajcom je Mariel de Sarnes. A kde máme program? Tu mám pred sebou program. Začneme teda.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 Robert, maybe you will continue. Okay, good. Ladies and gentlemen. Takže dámy a páni, začneme znova pracovať. Máme tu vypočutie, ktoré sa týka EU a Číny a názov vypočutie je nevyvážený obchod. Takže začneme verejné vypočutie. Čína sa stala najväčším vývozom na celom svete a druhou a najväčšou ekonomikou. Obchod medzi Európskou úniou a Čínou výrazne vzrástol v posledných rokoch. Čína je teraz druhým obchodným partnerom Európskej únie po USA a určite najväčším zdrojom dovozov. Ale zároveň Európska únia je najväčším obchodným partnerom Číny Otvorený trh Európskej únie bol veľkým prispievateľom k rastu ekonomiky v Číne. A Európska únia takisto ťažila z rastu čínskeho trhu. Európska únia chce pestovať otvorené obchodné vzťahy s Čínou. Obchod medzi EÚ a Čínou v poslednom čase e, vykazuje deficit pre Európsku úniu a takisto sú tu príznaky že tu dochádza nerovnomernostiam na trhu v Číne. Okrem toho sú tu otázky sociálnych práv a ľudských práv v Číne, ktoré treba doriešiť. Okrem toho vraj Čína využíva e, svoj výmenný kurz na to, aby zlepšila vývoz. Toto vypočutie má umožniť rozprúdiť hlbokú a podrobnú diskusiu na túto tému skôr, ako vypracujeme správu. Preto sme pozvali viacerých e, externých odborníkov, aby sa zúčastnili výmeny názorov s výborom po prezentáciách. Som veľmi šťastný, že vám môžem predstaviť náš vážený panel odborníkov. Žiaľ, pán Andrew Wu, riaditeľ Louis Vuitton a Anesi v Číne, sa dnes musel naliehavo vrátiť do Šanghaja z Európy. Pán Wu sa ospravedlňuje výboru. Kto je tu dnes s nami? pani Leila Šukrun. Prepašte, ak som nevyslovil správne vaše priezvisko. Spoluautorka štúdie, ktorú Maastrichtský univerzite zadal Európsky parlament. Pán Jonas Parello Plezder. E, pracovník e, Európskej rady pre zahraničné vzťahy, pán Anton Brune, e, predseda AB Marše z Paríža. Pán Jonathan Hozlak, vedúci výskumu bruselského výskumu dočasný, eh, súčasných čínskych štúdií na Univerzite Bruseli. Pán Jorel Brunda, istý Švaja, ospravedlňujem sa, ak som to meno nevyslovil dobre, riaditeľ EAS Ázii eh, zo strediska tu v Bruseli a pani Helena Kenik, vedúca odboru obchodných vzťahov s ďalekým východom na generálnom riaditeľstve pre obchod. Najprv by som rád odovzdal slovo Ehm, Mariel de Sarnes, ktorá je spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo už ste povedali. Predstavili ste našich rečníkov. Chcem sa im poďakovať, pretože všetci sú odborníkmi v konkrétnej oblasti. Sú to akademici, ekonómovia, odborníci na vzťahy medzi Európou a Čínou. A zrejme bude najlepšie, keď teraz prestaneme rozprávať, pretože už máme meškanie, mali by sme si vypočuť našich odborníkov. Možno potom budeme mať aj čas na diskusiu. A ak chcete, tak na konci budem mať niekoľko záverečných pripomienok. E, áno, ďakujem veľmi pekne, vaše pripomienky bude vítané. Takže začníme vypočutie odborníkov a chcem požiadať pani Lejlu Šukrun, aby začala so svojou prezentáciou. Mám otázku a žiadosť vlastne na všetkých odborníkov aby nehovorili dlhšie ako 10 minút, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa naozaj volám Leili Šukorun. Som profesorkou um, medzinárodného práva na univerzite v Maastrichte. A som veľmi rada, že vám môžem predstaviť štúdiu EU-Čína, nevyvážený obchod. Je to štúdia, ktorá bola vypracovaná našou univerzitou a Londýnskou ekonomickou eh, školou pre Európsky parlament. Najprv vám uvedím, akú máme štruktúru. Ako vidíte, máme tu 5 eh, kapitol, eh, ktoré sa týkajú obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou. Zameriavame sa predovšetkým na bariéry obchodu a predovšetkým na uh, implementáciu a realizáciu záväzkov Číny, ktoré vyplývajú z členstva vo VTO. Čína, ako viete, je v jadre každej diskusie o ekonomike dnes a vníma sa ako strategicky dôležitý partner. Nedávna štúdia Európskej obchodnej komory v Číne ukázala, že 78 skúmaných podnikov e, mala zisk v Číne a 71 nahlásilo stúpajúce zisky. Napriek tomu európske firmy a podniky nahlásili obavy z nerovnakých e, podmienok e, v súťaži s Čínou. Európske spoločnosti sú veľmi citlivé na zložitosti čínskych zákonov. 10 rokov po dramatickom vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie ide tu o veľmi e, dôležitú záležitosť. Atraktívnosť čínskeho trhu je taká, že je veľmi ťažké e, na ňo preniknúť z hľadiska roku 1998 môžeme povedať, že obchod medzi EÚ a Čínou stúpol. Lenže zasiahla tu ekonomická finančná kríza a to viedlo e, ku vzniku a zhoršeniu napätí. Na jednej strane Čína bola menej ochotná akceptovať kompromis v medzinárodných obchodných rokovaniach. To aspoň vidíme dnes na úrovni VTO, zatiaľ čo na druhej strane sa tu ozvali požiadavky na protekcionizmus Európskej únii. Tieto napätia viedli k tomu, že Európska únia zaujala veľmi silné stanovisko k Číne, hoci všeobecné politické vzťahy zostali, dajme tomu, srdečné. Zdá sa nám, že vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou nevstupujú do novej fázy. Pred tromi desaťročiami Čína a Európska únia nemali takmer nejaké obchodné vzťahy. E, samozrejme, e, obchodné vzťahy sa značne rozšírili predovšetkým po rokoch 2002-2003. Len za posledných 10 rokov obchod medzi EÚ a Čínou stúpol o viac ako 400 Od roku 2007 sa Čína stala druhým a najväčším obchodným partnerom Európskej únie a najväčším zdrojom dovozov. Ale my všetci vieme, ako to je. Európska únia má štrukturálny deficit, v obchode s Čínou od roku 1997. Tento štrukturálny deficit je 26 krát väčší, než je nadbytok v službách. Ale, a toto je mimoriadne dôležité, tento obchodný deficit je čiastočne dôsledkom opätovného exportu do Európskej únie tovarov e, z Číny. Pokiaľ ide o investície, e, situácia je iná. Európska únia je pred Čínou. A teraz e, vám poviem niečo o plnení záväzkov Číny vyplývajúcich z členstva vo VTO. Prístupový protokol Eh, do VTO ukladal Číne určité záväzky. Je tu niekoľko eh, záväzkov, ktoré voláme eh, VTO+, plus, a potom tu máme záväzky VTO-. minus. Tie tvoria situáciu a postavenie Číny jedinečným. Čína, tak ako ostatní členovia má tradičné, ale aj veľmi netradičné záväzky. Nespokojnosť e, týkajúca sa uplatňovania protokolu Číny treba vnímať v širších súvislostiach. Niektoré záväzky nachádzajúce sa e, v tomto protokole obsahujú aj e, princípy nediskriminácie, ale to plnenie je otázne. Čína považuje mnohé tie záväzky za neférové a chce hrať aktívnejšiu úlohu a chce aktívnejšie využívať systém VTO na riešenie sporov. To vidíme teraz momentálne na úrovni VTO. Naša štúdia e, poskytuje e, veľkú úroveň podrobností, e, ktoré sa týkajú bariér obchodu. Ide o bariéry regulačného všeobecného systému platného v Číne. Týka sa aj práv duševného vlastníctva, obchodných práv a poľnohospodárstva. Časť týkajúca sa obchodných bariér sa zameriava predovšetkým na e, prenos technológií, e, práva duševného vlastníctva a tak ďalej. Pri vypracovaní e, štúdie sme využili súčasné štúdie nachádzajúce sa vo VTO, takisto čínsky revizný mechanizmus, ale aj mechanizmus na revíziu obchodnej politiky. A inšpirovali nás aj revízie a štúdie americkej vlády musíme povedať, že hoci existuje viacero zdrojov na európskej úrovni, chýba im koordinácia a nie vždy sú také užitočné, ako by človek očakával. Na záver by som e, stručne chcela povedať, keďže vidím, že už nemám veľa času a chcela by som viesť aj veľmi plodnú diskusiu, tak na záver by som chcela povedať, že európske spoločnosti sú do určitej miery veľmi dobre vybavené na to, aby prekonali prekažky e, v obchode s Čínou. Ale európske politiky by ich mali o mnoho lepšie podporovať vzhľadom na špecifické črty obchodu s Čínou. A takisto e, potrebujú jednotné stanovisko Európy, aby prekonali existujúcu fragmentáciu. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada vám zodpoviem vaše otázky. Práve som sa dívala na vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz si vypočujeme pána Jonasa Parela Plesnera, ktorý je pracovníkom Európskej rady zodpovedným za zahraničné vzťahy. Nech sa páči, máte slovo. Kde sa nachádzate? Tam vzadu. Dobre. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je mi veľkou cťou zúčastniť sa tohto stretnutia. Vy ste už spomínali na začiatku, že toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre e, európskych občanov a preto je veľmi dobré, že Európsky parlament sa podujal vypracovať správu na túto tému. Ja sa venujem e, zahraničným e, vzťahom, zahraničnému obchodu a jednou z oblastí, ktorej sa venujeme, je Čína. Dokonca aj ja konkrétne sa venujem Číne. Keďže už máte štúdiu a viedli ste diskusie o tejto štúdii. A keďže mám iba 10 minút, pokúsim sa zamerať na tie veci, ktoré skúmame my na mojom pracovisku. Keď sme sa snažili zistiť, ako by Európa mohla zlepšiť svoje vzťahy e, s Čínou v oblasti obchodu. E, moji kolegovia a François Gobman napríklad napísali túto štúdiu ktorá hovorí o čínskej ekonomickej prítomnosti v Európe. A uvediem vám teda stručný obraz, e, ktorý vyplýva z tejto štúdie a potom priamo prejdem k odporúčaniam. My sme sa zamerali hlavne na to, ako sa európska kríza stáva príležitosťou pre Čínu. Ani netak dávno vzťah medzi Európou a Čínou uh, bol o lacných vývozoch, dovozoch a investíciách Európskej únie v Číne. Čína je mocným um, hráčom v Európe. Napríklad um, minulý rok premiér Wen so Xien Liom prešli cez Lisabon, Rím, Ateny a Budapešť jednoducho cez všetky hlavné mesta štátov, ktoré majú ekonomické problémy a skúmali situáciu v týchto štátoch. Skúmali, aké tam má Čína šance. Samozrejme to vedie aj k zmene vnímania Číny v Európe. Dalo by sa povedať, že e, východná Európa to potvrdzuje, pretože e, nedávno Sovietský zväz, bývalý Sovietský zväz bol veľmi skeptický voči Číne a napríklad pred 11 eh, rokmi eh, premiér eh, Maďarska Viktor Orbán prijal Dalajlamu a snažil sa pomáhať tejto komunite. A minulý rok, keď Dalajlama bol v Maďarsku, mm, nikto ho neprijal vo vláde a Orbán už vôbec nie, ale tohto roku prišiel Lie Wen a medzi Maďarskom a Čínou. Existuje určité historické spojenectvo. A to znamená, že ho prijali. To znamená, že sa naozaj e, mení vnímanie Číny v Európe a mení sa veľkou rýchlosťou. Alebo, Čína, e, alebo Európa teraz končí e, rozvojovú pomoc Číne a Čínsky rozvojový bank rozšíruje svoju aktivitu v juhovýchodnej Európe a zriaduje svoje zastúpenie na Balkáne. To je ďalšia zmena rýchlej zmeny vzťahov medzi Európou a Čínou. To znamená, že je to skôr otázka toho, ako Európa zapadne do čínskej stratégie a čo všetko, e, o čo všetko ide Číne. Keď sa pozrieme na ďalší 5-ročný plán, e, zistíme, že Európa veľmi dobre e, zapadá do týchto plánov, lebo Čína ide smerom k inovačným technológiám ekologickým a Európa má čo ponúknuť. To znamená, že čínske investície v tejto oblasti veľmi dobre zapadajú do tejto zákonitosti. Obdobne môžeme to pozorovať pri získavaní e, e, obchodných značiek, napríklad v automobilnom priemysle. E, Čína, čínske firma Bedžili prebrala v Volvo, to isté sa stalo v Rovery a pravdepodobne sa to stane so Sábom. Takisto E, e, aj čínske automobilky, ako veľká stena, začína vyrábať auta v Bulharsku. Samozrejme, keď hovorím o investíciách, treba si uvedomiť, že e, štartovacia čara v Číne je veľmi nízka a že sa to začína urychľovať iba v ostatnom čase, najmä v oblasti fúzie a akvizícií. A ešte je tu ďalšia štúdia, ktorá skúmala investície Číny v USA a predpokladá, že pravdepodobne do roku 2010, 20, prepačte, to bude na úrovni 1 triliónu. A mm, Čína bude sa snažiť získovať vyspelé technológie na rozvojových e, trhoch, ako je Európa alebo USA. Ako už som spomenul v období e, krízy. Častokrát sa to e, Čína vyskytuje, hľadá príležitosti e, v Európe, hľada nižšie ceny, ako tomu bolo pred hospodárskou krízou. Ďalej, štátne banky a podniky Číny sa snažia umiestniť svoj kapitál v prípade, že eurokríza sa stane mm, bankovou krízou, Čína bude prejavovať záujem aj o bankovníctvo v Európe. Takisto niektoré krajiny teraz e, rozbehajú e, privatizačnú kampaň v Portugalsku a Grécku. Aj tam bude veľký záujem. Je dôležité poukázať na to, že netreba vyniť Čínu, e, lebo čínska dilema, ako to povedal vicepremiér, e, e, povedal kúpovať alebo nekupovať. Preto je treba zdôrazniť, že Európa e, a jednotlivé krajiny v Európe sa snažili o a uchádzali o čínske investície, ktoré teraz e, prichádzajú. Takže netreba tu e, e, roniť slzy. E, skôr e, treba premyšľať o tom, ako Európa spoločne, jednotne by mohla e, e, získať najväčší osoch z tejto situácie. Čiže prichádzam e, na naše odporúčanie. Najhorúcejšia, najpalčivejšia otázka eurokríza, dlhová kríza. Čína sústavne vysiela signály voči Španielsku, Grécku a Maďarsku v tom smysle, že chce odkúpiť ich dlh ale rozsah týchto nákopov je stále štátne tajomstvo. ale pravdepodobne úroveň týchto hm, odkupov bude pomerne nízka. To znamená, že Čína nie nastúpi ako hm, masívne kupujúci európskej zadlženosti. Pre, pravdepodobne hm, sa tu uplatní ESF alebo e, Centrálna, Európska centrálna banka. Čiže ak to všetko zrátame, e, Čína e, investuje nerada do rizik a pravdepodobne bude kupovať najbezpečnejšie dlhopisy s ratingom 3A, pravdepodobne nemecké dlhopisy Okrem toho, ehm, v Európe je zbytočná neprehľadnosť, pretože myslím si, že aj naše investície do dlhopisov e, um, rozbehajú trhy a niekedy aj politici majú záujem o netransparentnosť. E, súvisí to aj e, so zdlženosťou a Európa nedokáže sledovať, kto, je, kto má v držbe naše dlhopisy na rozdiel od USA a systému TCA. Odporúčame obdobný systém v Európe e, aby sa vytvoril e, celý európsky systém zhromažďovania informácií o držiteľoch e, dlhových obli- dlhopisov. Myslím si, že to by sa predsa len dalo urobiť v Európe a tým pádom by sme odstranili prvok netransparentnosti. Pokiaľ ide o investície, čínske investície v Európe predstavujú dobrú príležitosť, ale zároveň aj Európa môže sa snažiť o druhý začiatok v Číne pre svoje vlastné podniky. Čiže okrem iného dôvodíme, že napriek tomu, že Európa je otvorená voči investíciám, e, Pe- e, Peking stále e, chráni svoje strategické sektory a neumožňuje Eh, iným eh, nerezidentom kupovať veľké štátne spoločnosti. Čiže musíme sa snažiť o oboj smerný pohyb v tomto eh, zmysle. Aj otázka investičnej zmluvy, to by mohlo byť nástrojom nie len pre investície, ale pre otvorenie ďalších prístupov na trh pre naše podniky s tým, aby ďalšia fáza čínskeho hospodárskeho rastu venovaného inováciám a vyspelým technológiám bola otvorená európskym podnikom a nie len e, svojim vlastným. No, čo sa týka čínskych investícií v Európe, e, zdôrazňujú potrebu bezpečnosti a transparentnosti, poskoľko do značnej miery tieto investície robia čínske štátne podniky. A tu vyvstávajú otázku, že môžu mať iné neobchodné zábery, napríklad nejaké politické. A tu zase potrebujeme transparentnosť Hm, častokrát e, v Číne sú neprezračné hm, firemné štruktúry, e, keď pôsobia vo vnútri krajiny, ale v zahraničí máme legitímne právo hm, sa na to pýtať. Mali by sme mať e, systém, možno, že nie je totožné americkému, ale mali by sme diskutovať o tom, čo znamená bezpečnosť investícií v Európe. Napríklad, napríklad čínske telekomunikačné e, operátory nemajú voľnú ruku v e, USA, ale v Európe áno. Nehodnotím e, teraz náš prístup, ale myslím si, že o tom sa oplatí rozprávať v Európe z hľadiska bezpečnosti investícií s tým, aby snaha o bezpečnosť sa nestala výhovorkou pre protekcionizmus, aby sme to nevykladali príliš úzko. Už som prekročil svoj čas. Mohli by ste to uzavrieť, prosím vás? Ešte jedna menšia poznámka. Dajte mi jednu minútu? 15 sekúnd. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, je to obdobné ako investícii. Je dôležité, aby e, Európa využila čínsky záujem. Je to e, určité emblema. O tom by sme mohli e, diskutovať v rámci diskusie E, ide o veľký projekt budovania diálnic e, v Polsku, kde e, čínska firma zvíťazila. Je dôležité, aby aj Európa získala prístup k verejnému obstarovaniu v Číne, pretože Čína nepodpísala príslušnú dohodu o verejnom obstarovaniu v rámci VTO. Využite všetkých týchto možností E, samozrejme závisí od jednoty členských štátov, od spoločnej vízie a to nie je jednoduché práve teraz. A to vyhovuje Číne, pretože Číne sa ľahšie pracuje s jednotlivými štátmi, najmä tými, ktorí sú v núdzi, ale Európa má väčšiu moc, ako si to predstavujú, avšak je na aby sa rozhodlo, že bude túto moc využívať efektívne. Ďakujem. Pán e, Antoine Brunet predseda organizácie Merši. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem za to, že ste ma dnes pozvali na vaše rokovanie. Dovolte, by som sa predstavil. Som eh, bol eh, eh, ekonomom v kredi Leone CCF a JSBC. Už e, pôsobím v tejto oblasti viac rokov. A v tejto súvislosti si uvedomujem, že vonkajší obchod je dôležitým e, indikátorom zdravia, prípadne e, choroby nášho hospodárstva. Chcel by som využiť vyčlenený e, mi čas, aby som hovoril o destabilizácii vonkajšieho obchodu, ktorú spôsobila Čína E, Hovorím teraz o kríze z roku 2009, e, o gréckej dlhovej kríze a mm, štátnej zadlžnosti e, v eurozóne. Od roku 2001 došlo k značnému narastu pozitívneho salda čínskeho zahraničného obchodu a to spôsobilo destabilizačné na Európu a Spojené štáty. E, aj u nás v Európe došlo k od roku 2000 z cirkva, cirkvavaniu bilancie zahraničného obchodu a najmä vo vzťahu s Číne. Od konca roku 2001 e, pozorujeme koreláciu medzi poklesom um, schodku e, zahraničného obchodu a zároveň k obrovskému nárastu obrovského prebytku na strane Číny Ide o obchodnú stratégiu Číny, e, ktorá sa začala realizovať v roku 2001 a vyústila do úspešného narastu e, prebytku obchodnej bilancie. E, na našej strane vzniká od roku 2001 v USA, v Portugalsku, Španielsku, Grécku, Ehm, dochádza k schodkov v Nemecku a Holandsku. Ehm, to sú Holandsko a Nemecko ehm, sú jediné krajiny, ktoré majú e, prebytok. Odmietam predstavu e, čínskych e, úradov, ktoré tvrdia, že zhoršenie platobnej bilancie, obchodnej bilancie v Európe a Číne, prepačte, v Európe a USA je spôsobené znížením výdavkov. Myslím si, že tento pokles bol spôsobený e, e, e, silným otrasom od roku 2001, ktorý spôsobila Čína a svojim vstupom do VTO. Práve v tom období Čína osložila z toho, že mal veľmi nízke hodinové jednotkové mm, mm, náklady na prácu. E, napríklad v roku 2004 jedna spoločnosť uvádzala, že hodinová mzda v Amerike bola 80 krát vyššia ako e, v čínskom podniku. To preukazuje obrovský e, rozdiel v mzdových nákladoch. E, nikdy sme takéto niečo nepozorovali v súčasných dejinách. Čiže e, ide o obrovský destabilizačný faktor, ktorý mm, si musíme uvedomiť. Okrem toho, treba poukázať na to, že napriek recesii koncom roku 2007 zvyčajne je možné pozorovať E, nárast obchodu USA a Európy s Čínou. K tomuto však nedošlo, pretože Čína stále získovala čo najväčší podiel na trhu na okor USA a e, Európy, čo znamenalo, že namiesto e, vyrovnania rozdielov a zniženia tohto prebytku obchodnej bilancie na strane Číny, ten prebytok od roku 2000 zostával stabilný. Vzhľadom na túto situáciu aj USA, aj Európa e, zaviedli kompenzačné opatrenia hospodárskej politiky určené na vyrovnanie tohto, tejto nerovnováhy. Nejaká krajina má väčší schodok obchodnej bilancie, O, to znamená, že značná časť národného dôchodku sa vynakladá v zahraničí a sa nereinvestuje na vlastnom území. A práve preto vzniká schodok obchodnej bilancie a mm, e, spochybňuje sa možnosť ďalšieho rastu a vzniká značná destabilizácia v cykle príjmov a výdavkov. To sme pozorovali v Spojených štátoch a vo viacerých krajinách v Európe v, rok, v období rokov 2001 až 2007. Existujú dva eh, hlavné typy kompenzačnej hospodárskej politiky. Eh, jednak eh, stimulovanie trhu z nehnuteľnosti a stimulovanie opatrenia na zníženie schodku rozpočtu. Všetky krajiny, ktoré podporujú sektor nehnuteľnosti v snahe vyhnúť sa recesii, spôsobenej schodkom platom e, obchodnej bilancie. A také krajiny ako Španielsko a Spojené kráľovstvo mm, dokázali e, udržať hospodársky rast, pretože e, viac stimulovali trh s nehnuteľnosťami a ďalej mm, stimulovanie rozpočtových schodkov E, Francúzsko, Belgicko, Portugalsko a Grécko išli touto cestou v, roku, v rokoch 2001 až 2007. umožnili nárast e, rozpočtového e, schodku. V opačnom prípade mali by recesiu ešte pred rokom 2007. Vy ste to veľmi dobre sformulovali. Avšak túto politiku nie je možné realizovať do nekonečna, pretože e, existuje e, limit, e, ktorý nie je možné prekročiť. nie je možné uplatňovať tento korekčný mechanizmus do nekonečna. To znamená, že v krajinách, kde sa um, uplatnilo stimulovanie trhu s nehnuteľnosťami, Mhm. E, e, limit sa dosahuje vtedy, keď každá domácnosť, ktorá si e, mohla dovoliť kúpiť dom, tak učinila. A ostatné nehnuteľnosti sú nevhodné a potom vzniká problém s hypotekárnymi úvermi a stagnácia dochádza k značnej kríze s nehnuteľnosťami a bankovej kríze a štát je nutený zasáhnuť ako e, e, veriteľ e, bankovej sféry a zároveň to spôsobuje zvýšenie štátnej zadlženosti. Druhá metóda, ktorú som spomenul, a síce zvýšenie rozpočtového schodku, no už to poznáte lepšie ako ja. Nejaká krajina, ktorá sa rozhodne udržovať hospodársky rast cestou zvýšenia rozpočtového schodku sa vystavuje e, riziku stále väčšieho rastu tohto schodku. A to už do tej miery, že veriteľe, najmä zahraniční veriteľe, si začínajú robiť e, problémy v súvislosti s možnou neschopnosťou tejto krajiny splatiť zadlženosť e, v pri e, jej splatnosti a potom dochádza k dlhovej krízi. Tak sa stalo v Grécku v roku 2009 a k tomu teraz dochádza v ďalších európskych krajinách, ktoré by som tu nerád menoval. Čiže ako sami vidíte, čínska stratégia, e, ktorá spočíva v obrovskom e, prebytku obchodnej bilancie na úkor Európy a Spojených štátov e, má obrovský destabilizujúci účinok, pretože to, čo sme e, teraz dosiahli, ten bod, ktorý sme dosiahli v roku 2011, znamená, že nedokážeme stimulovať ďalší rast na e, trhu s nehnuteľnosťami ani vďaka zvýšeniu rozpočtového schodku, pretože krajiny, ktoré išli touto cestou, sú vystavené tlaku veriteľov a musia e, e, e, rýchlo zaradiť spiatačku. To znamená, že sú to systémové problémy, pretože Spojené štáty a európske krajiny stále sa potasajú pod ťarcho obrovského prebytku na strane Číny nedokážu použiť také kompenzačné prejavy politiky, ktoré uplatňovali v minulosti. Čiže e, môj záver spočíval v tom, že je najvyšší čas, aby európske krajiny e, sa preskúpili a uskutočnili väčšie zásadné zmeny vlastnej politiky voči Číne. Ako viete, americký kongres e, svojou väčšinou, pri najmenšom v Senáte, sa prihovorá za to, aby sa sformulovali prísnejšie požiadavky na Čínu z hľadiska obchodu a to prejde, pokiaľ kongres bude pokračovať v tejto e, e, ceste a bola by škoda, keby Európsky parlament zostal bokom. A samozrejme máme silné spojenstvo medzi nami aj Spojenými štátmi a Európou a myslím si, že sa nám podarí e, presadiť zmenu e, e, menovej politiky Jonathan Hoslag je vedúcim výskumy v Bruselsku na Bresteckom ústave súčasných čínskych štúdií Slobodného, Slobodnej Bruselskej univerzity. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám za pozvanie k účasti na tomto dôležitom vypočutí. E, mám tu prezentáciu. Ja som Ehm, vyčiarkol otáznik, ktorý bol v pôvodnom zadaní. Je jasné, že to je nevyrovnaný e, obchod, ale my to musíme e, vidieť v perspektíve a musíme hovoriť o e, zodpovednosti a je to zdieľaná zodpovednosť. Najprv sa pozrieme na Čínu ako konkurencieschopný obchodného partnera. A potom budem hovoriť o vzdielanej zodpovednosti a ak nám zostane čas, tak potom budem hovoriť o niektorých záveroch. My sme pripravili štúdiu o obchodných vzťahoch medzi Čínou a EÚ a hovorili sme o obchodnej komplementarite. Hovorili sme vlastne veľmi detailne o tejto obchodnej komplementarity, e, ktorá sa znížila za posledných 10 rokov o 20 a dva e, európske e, firmy majú teda o 20 vyššiu konkurencieschopnosť a e, e, to nie je tak mnoho ako napríklad v prípade vzťahov s, so Spojenými štátmi alebo inými veľkými partnermi Takže e, to je dôležité, aby sme to vnímali v tejto perspektíve. Pokiaľ je obchodnú komplementaritu medzi EU a e, Čínou, tak je tu ďalší pokles, pretože Čína e, dobieha v mnohých strategických priemysloch, odvetiach teda automobilový priemysel, farmaceutický priemysel a tiež letecký priemysel. A ak E, e, Čína uskutoční svoje plány, tak e, európske spoločnosti budú mať oveľa konkurencieschopnejších partnerov. A v správe, ktorú vydáme o niekoľko týždňov, uvidíme, že je tu pomerne malá miera zasahovania vlády Ehm, ehm, teda nejde tu o e, lacnú prácu, e, nízke mzdy, skôr ide o e, komparatívne výhody. Má dobrú infraštruktúru, má pomerne dobré politické prostredie a to robí veľký rozdiel. Ďalší bod, nevyrovnaný obchod. Ja si myslím, že E, e, nie Čína dobieha e, Európu, ale Európa dobieha Čínu. Táto tabulka hovorí o čistých ziskoch a tu je jasné, že sa musíme posunúť za obchod v oblasti tovarov a služieb. Musíme hovoriť o priamých investíciách a musíme hovoriť o transferoch, takže aby, aby sa ten nevyrovnaný obchod e, e, rozvrstvil. Najväčšou otázkou je, do akej miery Čína kompenzuje e, deficit rezervami, ako to už bolo naznačené oficiálnymi štatistikami v súčasnosti 450 až 550 eh, rezerv bolo využitých eh, a to je dosť eh, veľká miera. Ďalej vidíme, že za posledných 5 rokov dochádza k akumulovanému deficitu. Ide o 500 miliard amerických dolárov to znie dosť e, vysoko, ale keď e, sa pozrieme na to v perspektíve, tak to je 0,3 e, HDP Európy. Takže to znamená, že my môžeme externalizovať mnoho našich priemyselných aktivít. Takže ja si myslím, ten eh, prebytok, eh, obchodný prebytok eh, Číny je dosť veľký, ale treba to vnímať v proporciách. A tiež musíme povedať, že Čína nemôže byť zodpovedná za vývoj vzťahov. Ide tu o akési zdvojené skreslenie Takže nie všetko je dôsledkom e, čínskych rozhodnutí. E, deficit teraz sa presúva z azijských krajín do Číny. Teraz e, zosumarizujem to, čo myslím, keď hovorím o dvojitom skreslení. Mm, počuli sme niečo o tom v predchádzajúcej prezentácii. Nevyrovnaný obchod s Čínou ukazuje, že E, sme vyvinuli dva odlišné modely ekonomického rastu. E, v Európe to je spotreba e, riadená deficitom a v Číne je to vlastne riadené prebytkom. Takže aj tu sme narazili na hranici, na hranicu a zdá sa, že ten terajší stav je výsledkom tohto dvojité skreslenie e, si vyžaduje dvojité prispôsobenie. Musíme e, modernizovať e, obchod, ale je tiež potrebné urobiť zásahy v Európe. Takže asertívna obchodná politika voči Číne by nebola príliš zmizlúplná aké máme scenáre. Navrhujem 5. E, to prvé je, že musíme urobiť e, prispôsobenia, ktoré budú zodpovedať e, trhu. Neviem, či je tam dosť politického priestoru Ďalej EÚ by mala prijať e, model Spojených štátov, to znamená, že Čína by mala e, e, nakúpať viacej rezerv, pretože Čína nemá o to veľký záujem. To tretie je protekcionizmus a obchodné vojny. Ehm, Takže uzavretie časti e, našich trhov nemyslím, že by to bolo rozumné ďalej. E, postupné e, koordinované prispôsobenie. Ja myslím, že toto je jediný spôsob, ako môžeme získať istú výhodu a tiež posilnenie OSN to by znamenalo, že Čína by podporovala svoj priemysel. To sa musí udiať. To nie je len nejaké akademické posúdenie. My e, sa tak potom dostaneme k tomu piatému scenáru. Nemôžeme už len predstierať, že hovoríme, ale musíme nájsť e, východiska. A keďže toto nevyváži nerovnováhu, Mm, dlhodobom horizonte bude to znamená viacej paniky a na oboch stranách bude rast protekcionizmus, nie na strane EÚ, ale je dosť možné, že to bude robiť aj Čína a Čína by mohla e, uzavrieť časť svojej ekonomiky ešte viac, než ako tomu je dnes. E, odporúčanie parlamentu, to prvé, odvratenie pozornosti e, k Číne to by poškodilo e, ekonomiku. Myslím, že Európsky parlament by mal ďalej žiadať Čínu a pozbudzovať ju, aby robila recipročné opatrenia a ak dokážeme konať spolu a, a, a a tiež by sme mali uvažovať nad e, sankciami, ak, e, ak e, Čína bude e, spochybňovať naše rozhodnutia. Bolo to presne 10 minút, hovorí pán predseda. A teraz pán Viorel Botúra, Ichtitraja, ktorý je riaditeľom IS v Ázii. Kde sa nachádzate? Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je, volám sa Šemis Lexpi. Ja spolupracujem s pánom Šiosajom. Nemohol dnes prísť. Ehm, ďakujem veľmi pekne za to, že ste e, pozvali E, Európsku službu, vonkajšiu službu a to je dosť nezvyčajné, ale dúfam, že sa to zopakuje. Toto sú veľmi aktuálne témy, dotýkajú sa súčasného hospodárskeho a finančného tlaku a majú dopad na svetový obchod. E, prebiehajú tiež iné významné rokovania. Budeme mať Európsky summit, potom bude summit EU Čína a potom bude e, summit G20 v Cannes. Vývoj v Číne je realitou. Je, Čína je významným globálnym hráčom. A, a to nie len v hospodárskej, ale aj politickej a bezpečnostnej oblasti. Je významným partnerom pre EÚ. Diskusie sa sústredujú na bilaterálny obchod, ale ten obraz je komplexnejší. E, Čína potrebuje veľa surovín, to e, vytvára príjmy pre Brazíliu a podobné krajiny a vytvára to spotrebu. E, to samozrejme ale tlačí na ceny a vyžaduje to prispôsobenie v našom priemysle a samozrejme tú tu konkurenceschopnosť čínskych producentov. Spomínali sú tretie trhy a je tu tiež tlak na e, priemysel v rozvojových krajinách, tak v Kambodži, textilný priemysel vo Vietname. Takže to je veľmi komplexný obraz a chcem povedať krátku poznámku v poslednej e, prezentácii. Nejde len o bilaterálne vzťahy Čína má vôbec, všeobecne vo všetkom veľký prebytok, ktorý e, získala. To je dôležité. E, je to podobné, e, ako sme zažili v prípade Japonska v 70. -tych, 80. rokoch. A chceme to využiť pozitívnym spôsobom. Pristupujeme k Číne podobným spôsobom v dvoch faktoroch Chceme vytvoriť e, strategické partnerstvo, aby sa Čína ku nám pripojila, aby sme e, riešili e, veľké výzvy, ktoré sú pred svetom, ako je napríklad klimatické zmeny alebo hospodársky a finančný tlak. Zároveň chceme riešiť otázky veľmi prakticky naše základné životné potreby. My sme sa snažili budovať vzťahy s Čínou na tomto základe po mnohé roky a na predchádzajúcich samitoch aj e, ten nasledujúci bude pokračovať v tejto línii. Takže chceme hovoriť o cestách, e, ktoré budú znamenať e, pozitívnu spoluprácu s Čínou. Predchádzajúci ročník hovoril o národnom ekonomickom pláne Číny, E, v ktorom by sme mohli spolupracovať. Chceme tiež e, zainteresovať Čínu na vyššej spolupráci v oblasti medzinárodných otázok. Chceme, aby e, Čína podporila postup, pokiaľ ide o Burmu Myanmar, tiež pokiaľ ide o jadrové otázky. Ale chceme tiež presvedčiť Čínu, aby spolupracovala s nami pri riešení e, globálnych otázok. Zároveň máme veľmi praktický prístup e, k aktuálnym otázkam, teda prístup na trh, investície, ale máme aj konzistentné a pokračujúce obavy, pokiaľ ide o otázky ľudských práv v Číne. Takže chceme rozvíjať túto agendu. Máme tu strategický faktor, alebo vektor a, a pragmatický vektor a dúfame, že to bude úspešný summit. Je veľmi dôležité, aby sme mali koordinovaný prístup k súčasnej situácii, aby sme využili summit, e, aby E, otvorenejšie postupovala v G20. Predchádzajúci rečník mal pochybnosti o tom, ale je to naliehavá otázka. Nie je to otázka toho, e, či EÚ bude e, obchodovať, že či to bude chcieť vymeniť za niečo iné. EÚ a Spojené štáty majú spomalujúcu spotrebu v domácom prostredí a to bude samozrejme znižovať aj vývoz a to sa dotkne čínskej ekonomiky, teda spomalí sa e, a nebude môcť e, stimulovať e, hospodárstvo a investovať do infraštruktúry. Takže Čína by mala byť priamejšia na G20 a my sa pokúsime presvedčiť čínskych predstaviteľov, aby sa obrali týmto smerom. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, o zavedení novorovnováhy, o, o zvýšení súkromnej spotreby, e, lepšia sociálna štruktúra. E, samozrejme je tu aj otázka meny. Takže toto sú témy, ktoré budeme presadzovať na samite. Dúfame, že Čína bude postupovať odvážnejšie. Nechcem špekulovať o tom, čo sa stane, ak nedosiahneme uspokojivé e, výsledky na G, samite G20, ale dúfame, že to bude pozitívny scenár. Niektorí ročníci hovorili o fragmentácii, o e, nedostačnom spoločnom postupe. Myslím, že to nie je úplne pravda. Zúčastnil som sa na e, Rade ministrov zahraničných vecí a myslím, že boli veľmi zjednotení v tom, čo potrebujem dosiahnuť na následujúcom samite s Čínou. Takže tu ukončím svoje vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz pani Helena Kunich z komisie Digitrade. And thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem takisto výboru a sekretariatu za to, že ste nám umožnili prísť sem a prispieť k vašej príprave správy a k vašej diskusii. Čína samozrejme je jednou z najnáročnejších otázok, ktorú musíme riešiť v našej obchodnej agende. A je naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si názory v celej Európe, takisto aj dnes tu. Myslím si, že každý súhlasí e, v tom, aké tu máme výzvy a aké rozsiahle sú tieto výzvy a úlohy. Je to pravda, že Čína momentálne je veľkou hnacou silou v celosvetovom obchode, hlavne teda Čína a Ázia. A mnohé tie názory, ktoré tu boli dnes vyslovené, sú podobné názorom, ktoré sme si vypočuli od Európskej obchodnej komory v Číne. Nedávno v ich správach uvádzali zisky spoločnosti a takisto hovorili o ťažkostiach, ktoré sa objavujú. Myslím si, že je jasné, že Čína je hlavným zdrojom pre svoje vlastné zisky a tie firmy, ktoré sú prítomné z Európy v Číne, majú e, veľkú úlohu na trhu a ťažia z čínskeho trhu. Celková situácia sa prejavila v tom, že e, naše vývozy do Číny vzrastli minulého roku o 37 e, e, Samozrejme, že tých vývozov je menej ako dovozov, ale napriek tomu je Čína e, jeden z najdôležitejších trhov pre Európsku úniu a takisto aj výhľadovo e, veľmi dôležitým trhom. Na druhej strane e, takisto firmy mimo Číny aj v Číne vnímajú, že hospodárska otvorenosť v Číne sa nezlepšuje. Práve naopak, vznikajú tu obavy, ako bude vyzerať v nasledujúcich pár rokov, pretože ľudia nevedia, akým smerom sa Čína uberie v nasledujúcich rokoch. A Takisto sme si e, všimli, čím sa trápia spoločnosti. Hlavne tie, ktoré sú prítomné v Číne. A e, týka sa to e, súťažných pravidiel, veľkosti štátneho sektoru, prístup k trhu, potom prístup k surovinám na celosvetovom trhu, kde e, sú tým vytlačané ceny, ale je to aj otázka prístupu e, k samotným surovinám v Číne, čo je veľmi dôležité pre mnohé priemyselné odvetvia. A takisto netreba zabúdať na práva duševného vlastníctva, ktoré majú dôležitý vplyv. A No, hlavne teraz, keď Čína investuje veľmi veľa peňazí do inovácií a stáva sa stále viac strediskom pre mnohé novatorské myšlienky. A európske spoločnosti a aj americké spoločnosti sa chcú zapojiť do tohto procesu, pretože tu veľmi rastie trh ale keby som sa venovala iba niekoľkým z týchto otázok, ako som spomenula, zameriavame sa predovšetkým na náš vlastný dialog s Čínou a to už niekoľko rokov. Začnem s oblastiami, ktoré e, považujeme v určitom zmysle za pozitívnejšie ale aj tam sú určité problémy. A to sú investície. Už to spomenul prechádzajúci rečník, že skúmame možnosti, ako by sa mohli vyrokovať investičnú dohodu s Čínou. Rozhodnutie ešte nepadlo, ale je to jedna oblasť, kde EÚ e aj Čína vyjadrili svoj záujem. A naozaj je veľmi ľahké vidieť e, možnosti na každej strane. Číňania vyjadrili záujem e, o to, že sa pozrú na stránku ochrany investícií a my e, zase e, sa chceme pozrieť na rokovacie možnosti. A takisto v Európe tu ešte rezonuje otázka prístupu k trhu. Európsky trh je o toľko otvorenejší čínskym investíciám než naopak. Preto je táto otázka taká zaujímavá. Je tu veľmi veľa obmedzení investičného katalógu, e, pretože Číňania používajú tento katalóg na to, aby viedli investorov k oblastiam, do ktorých si želajú e, investície, ale sú tu potom aj e, ekvitné limity, požiadavky pre spoločné podniky a ďalšie podmienky ktoré kladú Číňania. E, preto si myslím, že je dôležité, že keď sa rozhodneme rokovať o investičnej dohode s Čínou, musíme si byť istí, že v konečnom dôsledku, že budeme mať produkt, ktorý dá viac možností európskym spoločnostiam a budú mať aj bezpečnejšie investície v Číne a väčší prístup k čínskemu trhu. E, toto sú oblasti, o ktorých ešte hovoríme s našimi čínskymi partnermi. Čína nerokovala o e, investičných dohodách, ktoré obsahovali aj ustanovenia o väčšom prístupu k trhu. A toto je veľmi zložitá otázka. Tu musíme nájsť nejaké riešenie. Myslím si, že by bolo veľmi ťažké predstaviť si niečo také, že e, Európa by súhlasila s investičnou dohodou, ktorá by neobsahovala ustanovenia o prístupe na trhu a tým pádom by vlastne táto e, dohoda bola obmedzená vo svojom využití. No ale je tu dobrý potenciál, keď hovoríme o zdrojoch a službách. Hovoríme samozrejme o službách medzi EÚ eh, e a Čínou a hovoríme o službách v hodnote 16 miliard eur eh, vo vývozu z Číny a 20 eh, miliard pri vývoze z EÚ do Číny. Ale Čína tu je našim druhým partnerom a prvým partnerom je USA, kde hovoríme o 131 ku 120 miliardám EÚ. To je 250 miliard eur v službách z USA. Takže keď sa pozrieme na tieto čísla, vidíme, že je tu dobrá možnosť zvýšenia obchodu v službách. Čína identifikovala oblasti, kde sa ešte e, musia rozvinúť a myslím si, že tam e, bude, bude mať Európa možnosti. Teraz by sme sa mali venovať trošku ťažším oblastiam. Hovorila som už o právach duševného vlastníctva a musím povedať, že máme veľké problémy aj s realizáciou týchto e, práv duševného vlastníctva a to je kľúčové, ako zabezpečiť že spoločnosti sú naozaj chránené, tak ako majú byť podľa zákona chránené a takisto eh, ako zabezpečíme, že budú mať aj právo na eh, spravodlivý súd, ktorý sa nebude ťahať celé roky. Potom je tu otázka transferu technológií, je to otázka, ktorú veľmi často preberáme s čínskymi kolegami. Je to eh, v záujme Číny, aby mala silnú kontrolu a ochranu práv duševného vlastníctva. Áno, postupujeme v tejto oblasti, ale Čína by mala postupovať trošku rýchlejšie, pretože inak to bude na ich vlastný úkor. Očividne táto otázka je dôležitá aj pre inovácie, ako som už spomínala, pretože kľúčom inovácií je, aby ste vlastnili to, čo predložíte ako novinku. Verejné obstarávanie to sa spomína často na stretnutiach e, s parlamentom. E, Čína nie je členom e, dohody o verejnom obstarávaní, ale treba vedieť, že v Číne prebieha verejné obstarávanie, ale spada to pod iný zákon. A ide tu o skutočný prístup k zmluvám a tendrom nie všetky európske spoločnosti e, sú vylúčené z takýchto tendrov. Napriek tomu by sme chceli vidieť väčšiu otvorenosť, aby spoločnosti vedeli, že majú podobný prístup k čínskemu trhu ako čínske spoločnosti e, k európskemu trhu. A posledný bod, ktorému som sa chcela venovať, boli dotácie e, dotácie a vývozné úvery. O tom sme eh, hovorili často interne, sme to mali veľmi často na programe. A je to oblasť, eh, kde sa snažíme rozprúdiť dialog s čínskymi ministrami. Je to naozaj veľmi zložitá oblasť. A z pohľadu Európskej únie musím povedať, že my máme generálneho riaditeľa pre hospodárskú súťaž, kde sa venujú otázkam dotácií, zatiaľ čo v Číne je otázka dotácií rozšírená na viaceré inštitúcie, organizácie a to spôsobuje e, problémy. Čínsky model je trošku iný ako súčasný európsky model, pokiaľ ide o dotácie. Tam majú veľkú mieru subvencovania a rôznych e, zásahov štátov a to aj v súvislosti s vývoznými úvermi. Netvrdíme, že všetky dotácie sú zlé, ale predsa len by sme chceli s Číňanmi hovoriť o dotáciách. Pretože ak štát dáva niekomu dotácie, veľmi ťažko udržia rovnaké podmienky pre všetkých. Tu by som eh, mala prestať, ale pre nás je dôležité, aby sme sa venovali týmto témam a aj naďalej uh, E, budeme pretlačať tieto otázky a myslíme si, že je to aj v záujme Číny, aby doriešila tieto otázky. Takisto je veľmi dôležité, aby sme mohli postupovať vpred spolu, pretože naše ekonomiky sú také prepojené a naše e, priemyselné odvetvia potrebujú väzby s Čínou a my chceme mať e, pozitívne výsledky našej práce. Ďakujem a teraz odozávam slovo členom tohto výboru a začínam s Janikom Šadom. E, zo skupiny zelených. Zelený. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať rečníkom, ktorí boli veľmi zaujímaví, ale nevždy nás uj, že to bude dobre, pretože niektoré vaše vyhlásenia neboli veľmi povzbudzujúce a takisto nebolo pozbudce vypočuť si niektorých zástupcov európskych inštitúcií. Pokiaľ viem, s Japonskom sme zažili určitý šok, pokiaľ ide o inovácie, alebo skôr je to šok ekonomického a sociálneho modelu, populačný šok a demokratický šok, ktorý sme zažili. V súčasnosti jeden z dôvodov tých deficitov, ktorý vidíme, nie je jediný, ale jeden z tých dôvodov je nedostatok demokracie v Číne a skutočnosť, že práva mm, a sociálna ochrana, ktorú ustanovuje Medzinárodná organizácia práce, sa nedodržiavajú v Číne. A robotníci a pracujúci v Číne neťažia z týchto práv. A v našich inštitúciách musíme hovoriť pravdu. To neznamená, že Európska únia tu nemá nejakú zodpovednosť. Dnes chýbajúca priemyselná politika v Európe nám neumožňuje zistiť, aké sú naše cieľa alebo stratégie vo svete a nevieme ani, aké sú naše vzťahy, alebo aké by mali byť naše vzťahy s takými veľkými krajinami, ako je Čína. Ďalší handicap je, že Európska únia padla do pasce. Má viacstranné vzťahy s Čínou a nedá sa povedať, že je tu iba jednoduchý vzťah medzi Európou a Čínou. Každý štát, keď navštevuje Čínu, navštívi rôzne provincie alebo štáty a tu žije 10 miliónov, tam žije 15 miliónov ľudí a sú veľmi šťastní, keď e, podpíšu zmluvy na 10, 15, 20 miliard. Jednoducho tu neexistuje nejaká koordinácia. Dokonca aj prezident Sarkozy nemá tú agendu, ktorú opisujete pre G20 nemá model meny, nemá model spotreby a tak ďalej. A preto ma trošku divuje, že Európska únia má optimistický e, názor na budúci vývoj vzťahov s Čínou. E, podľa mňa v Európe tu ide o, o mnoho viac. O mnoho viac je tu v hre. Keď si zoberieme do úvahy celosvetový trh Ale takisto, keď si zoberieme aj miesto, kde vznikajú normy. Len čo začnú prebiehať viacstranné rokovania, ktoré zohľadnia všetky aspekty, sociálne práva, životné prostredie, ľudské práva a ďalšie. Neviem, prečo by sme mali na tom prečo by sme nemali na tom trvať a keď pôjdeme do Číny, mali by sme naozaj stále viac trvať na tom, aby dodržiavali tieto práva. My v Európe si musíme položiť otázku, ako rozšíriť prístup na čínske trhy. My síce hovoríme o reciprocite, ale nie je to celkom tak. E, jeden rečník hovoril o verejných e, trhoch Polsku. A hovorí sa tu aj o európskych robotníkoch, ktorí stavajú cesty v Číne? To myslíte vážne? To sa netýka iba reciprocity. My sa tu rozprávame predsa o obchode medzi dvoma kontinentmi. Vieme, že je tu nedostatok prírodných zdrojov, na tom sa zhodneme, ale musíme si povedať, čo sa stane, keď budete mať tento šok z dvoch e, modelov. A náš e, vzťah s Čínou by nemal byť iba defenzívny, keď ide o zelenú ekonomiku, zelené energie, čisté zdroje. E, musím povedať, že tu by sme mohli mať skutočné inovačné partnerstva, ale iba vtedy, keby Európa bola dostatočne odvážna keď hovoríme o zdrojoch, nemali by sme hovoriť iba o tom, čo sa deje, keď sa využívajú zdroje v Číne, ale aj v Afrike a inde. A teraz Winkler z EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem za všetky prezentácie, ktoré boli rozhodne zaujímavé. Začnem tým, že vyjadrím sklamanie zo samotného názvu Eh, tejto diskusie, pretože nevyvážený obchod medzi EÚ a Čínou, no podľa mňa to je trošku úzky prístup, trošku obmedzený prístup a mali by sme sa pozrieť na ten širší obraz. Nevyvážený obchod to je motiv alebo dôsledok kvality a obsahu našich bilaterálnych vzťahov. My sme Európania, my sme Európska únia a nie sme spokojní s našimi vzťahmi s Čínou. Vidíme, aký je tu potenciál, vidíme, že je tu obrovský potenciál, ale takisto jasne vidíme, aké sú tu obmedzenia. A vidíme, že sú tu nedoriešené otázky, ktoré sa nedajú prehliadať z našej strany. A myslím si, že jedno zo základných otázok, ktorú treba doriešiť, je nedostatočné pochopenie vzájomnej situácie. E, rozumieme naozaj všetkému, čo sa deje v Číne a vie Čína všetko o tom, čo sa deje e, u nás? Myslím si, že nie. Uh, Čína má 5-ročný plán a my máme e, stratégiu do roku 2020. Podľa mňa toto je nesprávna paralela. Používame tie isté slova, používame tie isté výrazy, keď dávame dohromady vety, keď definujeme naše ciele a strategické zámery. Ale to je jediná podobnosť. Sú to síce tie isté slova, ale neznamenajú to isté v týchto dokumentoch. Nedefinujú tie isté ciele. Takže Treba lepšie pochopiť partnera, treba viac o ňom vedieť, aby sme vedeli, akou cestou sa poberieme v budúcnosti. Takže naozaj treba sa recipročne stále lepšie chápať. Mali by sme rozšíriť partnerstvo na ten širší obraz a musíme naozaj budovať strategické partnerstvo. Sme schopní a chceme vybudovať takéto partnerstvo a viem, že to znie naivne, ale myslím si, že je tu taká možnosť, že by sme mali viac stavať na doplnkovosti, než na uh, hospodárskej súťaži veniacej sa celosvetovej klíme. A uh, samozrejme tu boli prezentované určité scenáre. Musíme sa vyhnúť uh, obchodným vojnám a stúpajúcemu rastúcemu protekcionizmu a ochranárstvu. Mali by sme budovať na spoločnom chápaní e, skutočnosti, že aj Čína, aj Európa e, musia najprv vyriešiť svoje vnútorné nerovnováhy a keď vyriešime naše vnútorné nerovnováhy, tak to bude cesta, ako vyriešil aj e, bilaterálnu nerovnováhu našich obchodných vzťahov. A na záver by som chcel povedať, že podľa mňa potrebujeme lepšiu a efektívnejšiu bilaterálnu e, koordináciu a potom lepšiu viacstrannú koordináciu v rámci G20. Potrebujeme aj lepší e, viacstranný rámec práce a takto si vybudujeme spoločnú cestu e, do budúcnosti. Ďakujem. No, Paul Murphy. Ďakujem pekne. Paul Murphy, skupina GUE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom za veľmi informatívne vystúpenie. E, otázka ohľadom čínskeho hospodárstva a potom poznámka ohľadom e, podmienok a miest. Otázka, čo sa týka hospodárstva. Videli sme fenomenálne tempo rastu, rastu v Číne a Číne sa podarilo pred niekoľkými rokmi e, sa vyhnúť na horšej krízy vďaka stimulovaniu ekonomiky Zdá sa e, však na základe dostupných materiálov, e, že e, zrejme Čína sa potýka s problémami takými ako naše hospodárstvo pred krízou, tá bublina, rastúci zadlženosť asi pred rokom o tom, že je tu obrovská bublina spojená s cesnakom takisto aj na trhu s nehnuteľnosťami. Neviem, nakoľko je to e, výrazný problém, ale v celej e, krajine ceny nehnuteľnosti sa zvýšili 170 e, a v Pekingu o 800 V Írsku pred niekoľkými rokmi tiež sa budovala strašne veľa obydlí e, za predpokladu, že ceny budú stále rásť. A v Číne asi 64 miliónov e, bytových jednotiek je prázdnych v súčasnosti. A takisto e, veľmi sa zhoršuje zadlženosť vládnych štruktúr, najmä miestnych samozpráv Takže sú to vnútorné e, rozpory v hospodárstve, ktoré sa dostávajú do popredia a je možné, že tá bublina skôr či neskôr praskne. A ďalšia poznámka. E, myslím si, že e, dôležitým aspektom tejto nerovnováhy sú mzdy a prírodná konkurencieschopnosť v Číny na základe nízkych miest. Myslím si, že to má kľúčový e, význam aj z hľadiska výrobných nákladov v Číne, ale aj nedostatočný dopyt v Číne e, po spotrebiteľských tovarov. Je tu e, nová štúdia mimovládnej organizácii China Level Watch. Tam sa rozberajú 10 konkrétnych prípadov viac národných podnikov, ktoré pôsobia v Číne so subdodovateľmi ako Foxconn a podobne a podmienky, ktoré tam existujú, e, sú zdrvujúce. Tam sa hovorí o tom, že e, v Číne dochádza k značnému vykoristovaní. Je to niečo ako podmienky v 19. storočí. Ľudia nedostávajú dostatok e, peniazy a musia pracovať na čas, aby prežili a americké a európske viacnárodné spoločnosti dostávajú z toho zisky. Je to prekvapujúca štatistika. Napríklad firma Apple celkové e, e, náklady na iPhone v Amerike bez e, dotácie 600 dolarov. 6 dolarov a niečo, to sú náklady na výrobu v spoločnosti Foxconn a tam je len malé percento dostáva E, robotník a vyše e, ako 300 dolarov dostávajú e, medzičlánky a zvyšok dostávajú nadnárodné spoločnosti. Samozrejme, tam nie sú zaangažované len čínske podniky, ale aj západné viacnárodné firmy Simastie Vrecka, pretože tam sú veľmi otrasné podmienky pre robotníkov. Ďakujem. Vypočíme si teraz e, nášho spravodajcu, pretože niek iný e, z kolegov sa nehlási. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakovala všetkým e, výboru, sekretariátu, E, veľmi dobre ste zorganizovali toto vypočutie, dobre ste pozvali odborníkov, urobili ste to v konzultácii s politickými skupinami. Som veľmi spokojná aj so vstupom našich expertov. Čiže ďakujem všetkým rečníkom. Ak dovolíte niekoľko poznámok, e, ktoré e, obzvlášť tu v pamäť, ako povedal pán Brunen. Schodok platobnej bilancie a schodok e, vo verejných financiách a problémy z hľadiska hospodárskeho rastu e, sú samozrejme znepokojúce, ale e, je to pravda. Je mimoriadne dôležité, aby sme nastolili rovnováhu v našom obchode. V súčasnosti obchod s Čínou je nevyvažený. To je prvá poznámka. Všetci ste hovorili o reciprocite. Veľa o tom eh, sa rozpráva, ale pokiaľ by eh, Európska únia hovorila eh, jednotne o reciprocite, to by bolo dobré. Potom musíme si uvedomiť, že náš trh v Európe je podstatne otvorenejší ako v Číne. Máme problémy s prístupom do čínskeho trhu, k verejnému obstarovaniu v Číne a toto treba spomenúť v našej správe. Táto situácia sa musí zmeniť. a e, Čína e, má dlhodobú e, stratégiu inovácií. Nejde o demokratický štát. Tento štát môže robiť plánovacie rozhodnutie do predu, vopred, preberajú naše technológie a patenty, neotvárajú však tie odvetvie pre nás, kde dochádza k inováciám. A toto by sa malo zmeniť čo sa týka zahraničných investícií, sú veľmi obmedzené, pokiaľ ide o strategické mm, eh, odvetvie Číny a tu musíme eh, požadovať nejakú reakciu zo strany Číny. Veľa sa hovorí o právach duše, duševného vlastníctva. Aj toto je e, niečo, čo má zásadný význam. Pokiaľ Európska únia nedosiahne nejaký pokrok e, v oblasti patentov, inovácií, e, budeme e, mať veľké problémy. Ani jedna zmluva nebola podpísaná našimi firmami v Číne bez transferu technológií. To je podmienka, ktorú dávajú Číňania našim podnikom a musíme premyšľať o dôsledkoch takéhoto konania cez e, patenty dochádza k transferu technológií. Spomínam toto všetko vo svojej práve. Je tu aj otázka prístupu k e, e, surovinám, k vzácným prvkom. Už nebudem hovoriť o pirátskom kopírovaní. Je to otázka aj výmenného kurzu neférovej konkurencie e, na základe súčasného výmeného kurzu čínskej meny. E, o tomto všetkom sme počuli dnes odpoludne a budem to spomínať aj vo svojej správe. Takisto aj ďalší dôležitý e, aspekt, o ktorom hovorili viacerí rečníci. Máme spoločnú zodpovednosť a mali by sme prichádzať s konkrétnymi požiadavkami E, požadovať e, otvorenejšiu, e, férovejšiu politiku zo strany Číny. Budem sa toto všetko zakomponovať do svojej správy. Zároveň aj my si musíme pozametať pred vlastným Prahom. Nemáme to všetko rúzové z hľadiska ekologického hospodárstva, vyspelých technológií. Neurobili sme maximum a toto ešte viac prehlbuje nerovnováhu v oblasti obchodu. Čiže e, e, mali by sme na jednej strane e, nanútiť Číne vyvážený vzťah, ale nezabudajme na vlastné úlohy, na vlastné domáce úlohy. Čo sa týka prítomnosti Číny v Európe, Považujem túto správu, ktorá bola zverejnená e, pred niekoľkými týždňami, e, za dôležitú a zaujímavú. Mali by sme čerpať inšpiráciu zo Spojených štátov. V Spojených štátoch existuje orgán, ktorý môže kedykoľvek povedať, e, aká časť štátnych obligácií je v držbe mimo krajiny. Ja som túto otázku položila komisii pred šiestimi mesiacmi. Čítal som eh, totiž materiály, ktoré eh, hovorili o tom, eh, aké percento štátnych dlhopisov je v držbe v Číne. Ale nedostal som odpoveď na túto otázku. Teraz dochádza ku zvýšeniu čínskych investícií v Európe a to bude stále narastať takisto ako Spojené štáty, mali by sme mať nástroj, ktorý nás bude informovať, koľko dostávame e, priamých zahraničných investícií a v akých strategických odvetviach. Ak to dokážu urobiť Američania, mali by sme to vedieť aj my. A zároveň by som chcela nadviazať e, na Janeka je veľmi dôležité, aby e, náš e, obchod e, bol podmenený dodržovaním našich štandardov. To znamená, že výrobky, ktoré dovážame, musia splňať naše normy a myslím si, že treba premyšľať aj o novom rámci dodržovania sociálnych a ekologických noriem, hovoriť o novom medzinárodnom rámci. A úplne na záver, Hovoríme o tom, že potrebujeme mať e, dobrovoľnú celoeurópsku politiku. V súčasnosti každý z 27 štátov e, sa hrá na vlastnom písočku a mali by sme e, vystupovať jednotne. A napokon otázka na všetkých expertov, na všetkých europoslancov. Nesmieme zabúdať aj na stanovisko verejnej mienky ak je niečo, čo znepokojuje e, verejnú mienku v Európe, to je otázka nášho obchodu s Čínou. A tu musíme vedieť e, presvedčiť v poriadku, takže je to záverečná fáza e, vypočutia. Vrátime sa k našim hostiom. Takže v rovnakom poradí pani Šukrun. Ozneli tu viaceré poznámky, pripomienky a poznámky a pripomínam, že máme málo času. 3 minúty, ak dovolite pre každého rečníka. Ďakujem pekne, pán predseda. Plne súhlasím s poznámkami e, europoslancov, najmä s veľmi jasným e, e, vyhlásením o tom, že chýba nám odhodlanie na strane eh, vedúcich predstaviteľov Európy. Na druhej strane je tu veľmi dobre mm, mm, eh, zaplanovaná a eh, energická politika Číny. Musíme si toto uvedomiť. Ďalej je tu poznámka otrasov spôsobených rôznymi modelmi Áno, hovoríme o obchodovaní s Čínou a to nie je to isté ako naša spolupráca s e, Japonskom v 70. rokoch minulého staročia. E, nemáme e, dostatok pravidelných publikácií o právne záväzných textov, pretože je tu nedostatočná transparentnosť v oblasti čínskej legislatívy. Je to dôležité E, musíme si však uvedomiť, že chyba tu medzinárodná legislatíva, e, ale aj čínska legislatíva v oblasti e, práce. Pán Parelapecov, ďakujem. A ďakujem, že ste nám umožnili vystúpiť. Jednak pokiaľ ide o nejednotnosť členských štátov, naša rada hovorila o E, alebo pripravila štúdiu e, o tom, e, čo všetko robia členské štáty vo Číne a čo to znamená z hľadiska spoločnej zahraničnej politiky. Máme aj novšiu verziu tejto štúdie. Myslím si, že na základe tejto štúdie sa dá o všeličom diskutovať. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli to, že Európa E, v tejto dlhovej kríze nemá teraz prehľad ohľadom e, držby vlastných dlhopisov. Netýka sa to len Číny, ale aj e, ďalších štatistických údajov a je to na škodu vecí. A samozrejme v prípade Číny to má osobitný význam, pretože častokrát Čína to využíva na účely vlastnej propagandy a to môže ovplyvniť naše širšie bilaterálne vzťahy. A posledná poznámka. E, v jednom z vystúpení sa spomínala skutočnosť, že čínske dotácie až tak nedeformujú čínske ceny a vývoz. To je zvláštne, pokiaľ by Európa zvednila takúto štúdiu, E, u nás sa hovorí, že od roku 2001 všetky štátne firmy e, e, boli stratové, pokiaľ by sme vypočítali využitie dotácie a priame, skryté a nepriame, a nepriame, priame a nepriame dotácie. Ďakujem pekne, pán Brune. Ďakujem. Chcel by som využiť túto príležitosť a, a, a viedeť protest proti predstave tomu, že Čína je hybnou silou svetového hospodárstva. Zdá sa, že to povedala e, predstaviteľka komisie. Myslím si, že lokomotívou svetovej e, e, ekonomiky sú krajiny, ktoré majú schodok platobnej bilancie vďaka prebytku na strane Číny Čína sa stáva parazitom pretože vyváža viac ako dováža a to spôsobuje nízke tempo hospodárskeho rastu. Odkedy Čína v roku 2001 vstúpila do VTO, e, došlo k poklesu e, stredodobého rastu v USA, Spojenom kráľovstve a v e, eurozóne. A nie je to náhoda, pretože dochádza k prehlbeniu schodku vo vzťahu s Čínou a to penalizuje hospodársky rast v Európe. Spomínam si e, časy, keď sme mali rovnaké problémy vo vzťahu s, s Japonskom, keď e, e, ľudia e, hovorili, že práve Japonsko je hybnou sílou svetového hospodárstva. Viac, veľa sa hovorilo o multilateralizme, ale mne sa zdá, že Čína teraz na medzinárodných fórach je taká silná, že to musíme e, uvedomiť aj tu. E, v Európskom parlamente, že treba vybudovať silnejšie spojenstvo so Spojenými štátmi, aby sme sa dos- dokázali postaviť za voči Číne. Spomínam si e, na samete v Soli v oktobre 2010. E, Žiaľ, Spojené štáty e, dôvodili e, otázkami e, colných e, e, cieľ, ale Nemecko vystúpilo e, proti Spojeným štátom a e, to umožnilo Číne presadiť e, e, e, vlastné záujmy. Takže je dôležité, aby sme my v rámci G7 úzko spolupracovali na fórach ako G20. Ďakujem pekne a napokon pán Hoslak. Ďakujem, pán predseda. Dovolte by som nadvezal na to, čo povedal pán Murphy či e, hospodársky rast e, v Číne dosiahol svoje limity. Myslím si, že áno. Vidíme, že všade narastajú e, bubliny, nevyužitá kapacita Čína dosahuje svoje limity. Musíme s tým vážne rátať. Po druhé, či hospodársky rast a obchod Číny je politizovaný. Nepochybne. Myslím si, že dochádza k E, rastúcemu e, využitiu štátnych úverov na podporu e, vývozu. Takisto zvyšujú sa, zvyšujú sa dotácie vnútri krajiny. Počas ostatných rokov dochádza k narastu fixného kapitálu a neočakávam, že sa situácia zmení počas nasledujúcich rokov. Tretia otázka, ktorú nastolil pán Žado či dochádza k e, e, stretu modelov. Skôr e, je to stret štády rozvoja. Aj Japonsko používalo rovnakú politiku v minulosti. Nezabúdajme, že ukončili svoju industrializáciu medzi, v medzivojnovom období a Európa by mala zdôrazňovať ani nie tak rozdiely medzi rôznymi stranami, Myslím si, že e, to je prirodzené, ale mali by sme e, sa sústrediť na proces, či budeme robiť postupné e, zmeny správnym smerom. A pokiaľ ide o multilateralizmus, myslím si, že Európa sa bude musieť čeliť situácii globálneho riadenia a väčšina krajín sa bude, väčšina krajín sa bude snažiť brániť svoje záujmy voči menšine rozvojových krajín Myslím si, že globálne medzinárodné organizácie, ktoré poznáme, e, budú strácať svoju relevantnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým e, e, účastníkom tejto diskusie, ktorá prišla včas, diskusie o ekonomických obchodných vzťahoch medzi Úniou a Čínou. Osobitne ďakujem našim externým hostom, ktorí prijeli naše pozvanie a pri pricestovali, aby sa zúčastnili e, a podelili sa diskusie a podelili sa svoje skúsenosti. Mám na mysli pani Šukran, pán Parana Plesnera, pána Brunea a pána Horslaga. Ďakujem vám všetkým. Takisto ďakujem pani spravodajkyni za to, že zorganizovala toto podujatie. Let's move to prejdeme, ešte sa rozlúčime s našimi hostiami. A bez e, akékoľvek prestávky pokračujeme. A nutíte ma, aby som urobil prestávku. Prosím, všetci, ktorí opúšťajú miestnosť, urobte tak rýchle. Ešte sme neukončili rokovanie. Pokračujeme. E, umožníme našim hostom, aby opustili sálu. And let's hope that the room is settled. things regarding noise are improving, but not, but not enough. Zdá sa, že sa to trošku zlepšuje, ale nie dosť. May I ask you to stop the conversation in this room? Prosím, aby ste ďalej nepokračovali o svojich rozhovoroch tu v tejto miestnosti. Ďakujem vám. Pokračujeme v programe. Bod 17. Doplnenie nariadenia Rady z roku 2009. Otvorenie autonómnej tarifnej kvóty pre dovoz vysokokvalitného hodzieho mesa zo Spojených štátov a Kanady. Je to súčasť dohody, aby sme ukončili sankcie, ktoré uvalila Kanada a Spojené štáty proti EÚ. Išlo o spor o hormónoch v hovedzom mese. Spravodajkyňou je pani Godlív Kvisal a jej teraz odozdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nejde tu o legislatívny postup. E, Táto kvóta vysokokvalitné ovedzie meso, ale napriek tomu sa domnievam, že to má vysoký politický význam. Už dlhšiu dobu je tu konflikt, e, pokiaľ ide o hormóny upravované meso medzi EÚ a Kanadou a Spojených štátov na druhej strane. Ja už dlhšie pôsobím v parlamente a pamätám si, že stále to je raz sem, raz tam, e, akési doťahovanie. Takže ide tu o slobodnú kódu e, e, spolu 48 tisíc tón ak by stiahla Kanada a Spojené štáty celá ide teda o dovoz hodzieho meso, ktoré nie je upravované hormónmi. Takže nechceme nechceme tu meso, ktoré je upravované hormónmi, takže tu nemeníme názor. Ide o kompromis, ale tento kompromis a jeho vykonanie má silný význam. Ide o signál medzi, teda o preobchodné vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi. Ja sa nazdávam, že pre potrebnú politickú, je potrebná politická vola na oboch stranách e, Atlantiku a myslím, že e, ak táto vôľa bude k dispozícii, bude to znamenať plus pre obe strany. Pre budúce roky to vnímam ako úlohu, aby existujúce konflikty, ak tu nesmieme zabudnúť, že vo štvrtok ráno Ehm, sa bude e, diskutovať v pléne e, o týchto konfliktoch, takže dúfam, že sa tieto konflikty budú môcť vyriešiť a tým a sa odstrania aj e, obchodné prekážky, ktoré ešte stále existujú. Myslím si tiež, že to je signál pre transatlantické vzťahy ako základňa svetového hospodárstva takže by sme tak rýchlo ako len možné mali dospieť e, k záverom. Je asi dosť e, zrejme, že podporujem túto dohodu, lebo inak by som nebola spravodajkyňou. Nie je to tak, ale ja som za túto dohodu, lebo som presvedčená, že tu ide o dobrý kompromis, že to je e, zisk pre obe strany e, na oboch stranách Atlantiku a teším sa na úzkú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a tiež spravodajcami e, ostatných e, poradných výborov. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Vypočujeme si ostatných. George Kutaš, tieňový spravodajca z e, SD. pán predseda spravodajkyňa povedala, že ten spor, pokiaľ ide o vodzie meso, upravované hormónmi medzi EU, Kanadou a Spojenými štátmi mm, prebieha. Ide tu o sankcie, teda to bol skutočný kolotoč sankcií. Ja vítam memorandum o porozumení medzi EU a Spojenými štátmi a tiež medzi EU a Kanadou. Som toho názoru, že riešenie tohto sporu je v záujme európskych producentov. Všetci vieme, že hospodárske systémy v EÚ a Spojených štátoch sa podielajú na polovici eh, hrubého domáceho produktu a, a preto je to teda v záujme e, oboch strán a je potrebné odstrániť e, tieto prekážky, ktoré obmedzujú obchod. Ale v tejto súvislosti treba tiež zohľadniť pozíciu komisie. To by ma zaujímalo, aké dopady majú obchodné sankcie, aké sú veľké a ako to vyzerá s kvótami aby niektoré regióny neboli zasiahnuté viac ako ostatné. Teda s napätím očakávam e, stanovisko komisie a tiež stanovisko kolegov, kolegyň. Toto je prvá rozpráva, takže ide o vzájomnú informovanosť. Ďakujem. Robert Sturdy z ECR. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím, čo povedala Godliv a pán Kytesen. To je vlastne implementácia memoranda o porozumení a máte pravdu. E, e, má to e, dopady na naše polnospodárstvo. Ja som predsedom výboru pre polnospodárstvo v Spojenom kráľovstve, takže mm, pokiaľ o komisiu, tak e, e, tomu rozumiem tak, že komisár a, parlamentný výbor boli e, vo Washingtone a diskutovali o status quo, teda či bude, budú môcť vyvážať produkty, polnospodárske produkty do EÚ. Myslím, že to Vilsek navrhol, aby sa stiahli Eh, obmedzenia pre eh, hovedzie meso z EÚ. A komisia eh, tento zámer amerického kongresu potvrdila. A teraz je veľmi dôležité, ak Godlib to dala do správy, aby sa do EÚ nedostalo hormonálne upravované hovedzie meso. Tu totiž ide o to, že by vznik vznikol pokles dôvery zo strany spotrebiteľov. Takže je to dobré, že e, tu máme náznaky dobrej vôle zo strany komisie a, a som zvedavý, čo, e, ako sa k tomu vyjadrí komisár. Teraz pán José Bové e, od Zelených. Myslím si, že toto je dôležitá diskusia a že je potrebné vnímať ju v kontexte. Toto samozrejme nevzniklo z ničoho. Európska únia sa rozhodla, že zakáže hormóny a potom e, po roku 1996 prebiehali panové rozhovory a, e, a, a spor medzi EÚ a, e, a Spojenými štátmi. Toto je kontext. A samozrejme boli uvalené sankcie na 60 európskych e, produktov, trvalo to 10 rokov. A e, to znamená to zamietnutie európskeho dovozu a Európa na tom trvala. To je dobré. A v európskom rámci sme si zachovali špecifickosť našej produkcie. A to je dôležité, aby sme si to uvedomili, pretože v dnešnej dobe sme už za tým a je samozrejme overiť si celú tú vec na strane komisie, ale posledné výrobky, ktoré mali príliš e, vysoké clá, tak by od roku 2011 už nemali platiť. To je ale potrebné ešte uvoriť e, v komisii. Myslím, že nemá zmysel viesť diskusiu o týchto dovozov, e, keď ešte stále platia e, sankcie, ktoré vznikli v rámci tohoto konfliktu. A potom v rámci tej správy ešte treba hovoriť o definícii vysokej kvality. Ako ju môžeme monitorovať. Pretože si musíme dať pozor na to, aby sa tu neotvorila cesta pre ďalšiu diskusiu, ktorá sa asi odohrá o niekoľko mesiacov keď pôjde o dovoz e, mesa iste vysoké kvality z krajín Mercosuru. A no, teda musíme si dať pozor, aby sme tu nemenili e, túto rovnováhu, pokiaľ ide o logiku dovozu a e, vzťahy s Mercosurom. Rečník nemá zapnutý mikrofón. Je tu pán Fravio Kotruni z DG Agri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že kontext návrhu, ktorý je pred nami, e, bol dobre vysvetlený. Áno, e, začína to koncom 90. rokov, keď e, zo strany USA bol spustený panel a e, v roku 2009 sa podarilo dosiahnuť dohodu s e, USA a tá bola doplnená dohodou s Kanadou. Táto dohoda umožnila zachovať zákaz e, hormóny upravovaného mesa a zároveň vyplatenie kompenzácií. Takže e, e, pohybujeme sa smerom e, cestovného, na ktorým sa dohodli so Spojenými štátmi, takže je tu štvorstupňová implementácia dohody a tento návrh je, je vlastne vstupom do druhej fázy, kde ide o zvýšenie kvót výmenou za stiahnutie sankcií Eh, USA, pretože to, čo sa stalo, je, že Spojené štáty, a tým aj odpovedám pánovi Bové, či sa sankcie stiahli. Áno, áno, môžem potvrdiť, že tieto sankcie boli stiahnuté. Eh, Spojené štáty to urobili včas, eh, pokiaľ sa pozrieme na ten časový harmonogram Malo to byť 1. augusta 2012 a to, čo sa stalo, je, že tieto sankcie boli stiahnuté na 100 13 e, mesiacov vopred, takže ešte pred e, začiatkom leta e, boli sankcie stiahnuté. To sú pozitívne správy, to platí aj pre Kanadu. Implementovali dohodu, stiahli všetky opatrenia a náš vývoz môže pokračovať bez toho, aby naň boli uvolené e, dodatočné sva. Samozrejme, teraz my musíme urobiť krok tým istým smerom z našej strany a musíme sa zaviazať k implementácii tejto dohody a preto e, je potrebné sa posunúť ďalej. Výhody tejto dohody si uvedomuje, nie je tu len o obchod, ale ide, má to aj dôsledky, ako tu už odznelo, povedala to spravodajkyňa, ide tu o celkové obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. A od e, uzatvorenia tejto dohody e, registrujeme pozitívnejší prístup Spojených štátov, ehm, nie celkovú k obchodu, ale, ale e, skutočnosť, že 13 mesiacov pred termínom implementovali stiahnutie sankcií je pozitívnym eh, signálom a eh, ukazuje to, že táto dohoda eh, účinkuje. Teraz k tým špecifickým otázkam. Ehm, pokiaľ ide o dopad trhu s vysokokvalitným ovocným mesom, tak áno, tie sankcie mali dosť zásadný dopad a tu ide o 110 miliónov amerických dolárov. Samozrejme je ťažké e, kvantifikovať všetky e, účinky, dopady e, týchto sankcií, ale má to celkom jasne dopad na celkové obchodné vzťahy so Spojenými štátmi Takže má to dopad na obchod, má to dopad na politické vzťahy. Je teda jasné, že to má jasný dopad pre, pre, na trhy a obchodné vzťahy. A všetky krajiny v Európe boli dotknuté týmito sankciami. Bravčové meso, víno, ehm, sír, najmä pokiaľ o sír Rockford, Tam sa zvýšili sankcie zo 100 na 300 dodatočných cieľ. Takže tam je dosť zásadný eh, vplyv. Eh, hovoríme o eh, zmene kvóty, o zvýšení na 48 tisíc tón Pozrime sa na trh. My to monitorujeme za posledné 1,5 roka a nezaregistrovali sme nejaké účinky na trh, lebo samozrejme objem tejto kvóty neznamená nejaké riziko eh, pre náš trh. Pokiaľ je o BSE, to je veľmi významné komisár Čolos e, e, otvoril tú tému ešte pred začiatkom leta. E, hovoril o tom komisár Darley počas svojej návštevy v Washingtone a hovoril s tým o aj s ministrom Vilsekom. Minister Vilsek povedal, že chcú zverejniť pravidla pre BSE koncom roka. Čo to znamená? To je prvý krok v postupe. To znamená, že od tej chvíle bude prebiehať konzultačný proces so všetkými zainteresovanými subjektmi. Potom tam je dvojmesačná lehota na obdržanie poznámok, potom vyhodnotenie a potom rozhodnutie bude vychádzať z tejto evaluácie. Nejde tu o e, zrušenie e, týchto sankcií, ale je to proces, ktorý, e, ktorý bude znamenať východisko z tejto situácie. Nejde tu len o záujmy vývozcov, ale aj o záujmy amerického priemyslu. A Vilsek a Kirk E, jasne povedať, že oni majú záujem na tom, aby sa to zrušilo, pretože to znamená problémy aj v obchode s e, Japonskom a Koreou a oni e, by boli radi, aby mohli <clears throat> posvedniť vývoz do Japonska a Korei. Teda pre v záujme konzistencie by sa to malo uskutočniť. No a potom na záver pán Bove hovoril o definícii vysokej kvality to je naozaj dôležitá otázka. Musíme zabezpečiť, aby definícia, ktorá je v nariadení, tá je veľmi špecifická, podrobná, že sa vzťahuje len na tento typ e, hovedzieho mesa a nie je všeobecnou e, definíciou, ktorou by sme mohli postihovať iné druhy mesa a, a už vôbec nie je teda na vzťahy s Mercosurom. Takže ide o tento veľmi špecifický druh hovedzieho mesa a nebude sa vzťahovať na iné prípady. Tam prebiehajú iné, e, iné rokovania. Ďakujem. Ďakujem vám za túto skvelú prezentáciu situácie a vrátime sa k spravodajkyni, aby ukončila diskusiu. Nech sa páči. Iba veľmi stručne. Domnievame sa, že sme zajedno. V tejto otázke treba iba upresiť niektoré veci. Nesmieme zabúdať na to, že z roku na rok e, stále niečo dorábame ale tak by to nemalo byť. Zapísala som si 4 body, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Pán Bobe hovoril o kvote USA a táto kvota by nemala narúšať rovnovahu tu v Európskej únii a mali by sme byť veľmi efektívni pri rokovaniach s Mercosurom, keď budeme hovoriť o hovedzom mese. Druhý bod to som možno nezdôraznila dostatočne, ale ide tu naozaj o meso, ktoré nebolo ošetrené hormónmi. A musíme si za tým stať. Môžeme si položiť aj otázku, či musí existovať kontrola dovozov. Ja som dcera e, veterinárov a podľa mňa taká kontrola by nebola na zahodenie a samozrejme potrebujeme aj záruku pre e, trvalé zrušenie sankcií. E, tento karuselový postup, karuselové konanie e, bolo predsa len trošku priveľa. A ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili tejto diskusie a samozrejme ešte budem so všetkým hovoriť skôr, než budeme hlasovať o tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. To bolo veľmi dobré. V novembri budeme opäť hovoriť o návrhu správy 22. 23. novembra. A teraz prechádzame k poslednému bodu. Súčasný stav príjmania nových členov VTO. Máme tu po mojej ľavici pána Petra Balaža, ktorý je hlavným vyjednávačom a zástupcom generálneho riaditeľa v generálnom riaditeľstve pre obchod. Nie je to prvý raz, čo je tu medzi nami, takže ho nemusím predstavovať. A vypočíme si od neho hodnotenie komisie, pokiaľ ide o súčasný stav viacerých materiálov týkajúcich sa príjmania nových členov VTO. Na vrchu samozrejme je Rusko. Aká je teda situácia? Nachádza sa Rusko už tesne pred vstupom do VTO alebo sú tam ešte nejaké prekažky, ktoré musí prekonať e, Rusko. Potom je tam Čierna hora a vstup sa zvažuje aj pre ďalšie iné krajiny. Spomeniem iba tri prípady, o ktorých viem. A teraz odozdám e, slovo nášmu hostovi. Je tu s ním aj pán Paul Garsoty, ktorý je častým hostom nášho výboru. Takže znova vás vítam. Nech sa páči, pán Baláš, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som naozaj rád, že som tu opäť medzi vami a budem hovoriť o téme, ktorá je dôležitá eh, v tejto pochmurnej ekonomickej situácii po 18 rokoch eh, má Rusko konečne šancu stať sa členom VTO. Ale dovolte, aby som aj prepovedal niekoľko slov o dôležitosti toho, že Rusko konečne po 18 rokoch eh, môže byť členom VTO. Rusko patrí medzi najväčšie ekonomiky, ktoré ešte nie sú členmi VTO a tento dlhý prístupový e, proces priniesol so sebou mnohé klady a zápory vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom, ako aj e, v situácii v samotnom Rusku. Rusko nie je viazané záväzkami VTO a v našich bilaterálnych vzťahoch nemôžeme hovoriť o efektívnom partnerstve a e, spolupráci a preto negatívnym spôsobom si každý v podstate mohol robiť, čo chcel. A mohol zavádzať veľmi e, ťažké bariéry vstupu európskych dovozov, používali sa tarifné, netarifné e, opatrenia, sanitárne opatrenia. Chcel by som pripomenúť, že dokonca toto leto sa používala výhovorka obmedzeného vypuknutia infekcie E. coli v niektorých častiach Nemecka na to, aby sa zakázali dovozy zeleniny z EÚ na niekoľko mesiacov. A týkalo sa to aj partnerov Európskej únie a to bolo úplne na neopodstatnenom základe. Išlo naozaj iba o protekcionistické účely. E, Rusko zvyšilo e, dovozné tarify, vývozné tarify a mohli tak urobiť svojvoľne v rámci tzv. protikrízových opatrení. V situácii, kedy už kríza neexistovala, rozhodne nie v Rusku. A napriek ťažkostiam Rusko využívalo e, výhodné e, vývozné ceny energií a v takej situácii boli pomerne dobrej ekonomickej situácii v porovnaní s potenciálom a s tým, kde sa nachádza Európa teraz. Euro, Rusko je uh, vývozným partnerom číslo 3 a dovozným partnerom číslo 2. To znamená, že je tu veľký eh, deficit v eh, obchode. Týka sa to dovozu surovín a energií a ako som už spomenal, určité obmedzenie zo strany Ruska zabránili tomu, aby eh, vývozy z EÚ dosiahli svoje maximum. Je teda zaujímavé pre nás, aby sa Rusko stalo členom VTO. Boli sme tam už niekoľký raz, keď sa nám zdalo, že už v roku 2004 sa Rusko stane členom, keď EÚ dokončil prvý prieskum trhu a keď sa uzavrel protokol k bilaterálnej dohode, ale potom nasledovalo obdobie zvýšeného protekcionizmu zo strany Ruska a predovšetkým od roku 2007. Tieto kroky sa ešte zintenzívnili. V roku 2007 Rusko schválilo novú poľnohospodárskú politiku a cieľom tejto politiky bolo dosiahnuť e, 95% sebestatočnosti vo väčšine polnospodárských výrobkov, čo znamená, že chcú produkovať viac. Nie je problém, ale problém bol v tom, ako chceli dosiahnuť ten cieľ. Nie tým, že chceli zvýšiť pomerne malú produktivitu a efektívnosť ruského e, polnospodárstva, ale chceli zvýšiť protekcionizmu zavedením tarifných a netarifných bariér. V tom istom roku tradičné e, vývozy Ruska do Európskej únie e, viedli k zvýšeniu vývozných cieľ a tvoria vlastne určitú formu dotácií pre priemyselnú výrobu v Ruska. E, ruskí výrobcovia dostávajú suroviny za veľmi nízke ceny a tu hovorím predovšetkým o energiách, ale to sa týka aj všetkoho, čo je k dispozícii v tejto veľkej krajine a pomocou týchto vývozných dotácií sa starali o to, že partneri kupovali potom tieto výrobky za, a suroviny za o mnoho vyššie ceny. Vidíme účinok týchto politík v tom, že dochádza k narušaniu e, trhu v Európskej únii, e, ktoré nás núti zavádzať protidumpingové opatrenia e, najmä v súvislosti s výrobkami, ktoré sa vyvážajú z Ruska, napríklad hnojiva a tak ďalej. Všetky tieto skutočnosti poukazujú na to, že je naozaj dobré, keď sa Rusko stane členom VTO, pretože bude musieť dodržiavať pravidla VTO a to je pre nás dôležité. Týchto posledných 18 rokov sme však e, nesedeli so založenými rukami, ale e, vyrokovali sme pomerne podrobný a efektívny súbor záväzkov s Ruskom. Tento dokument má teraz skoro 800 strán a je už takmer hotový. Treba tam doriešiť naozaj už iba zahrst nedoriešených vecí. Je mi potešením, že vás môžem informovať, že to vyzerá tak, že posledné e, tri nedoriešené veci už boli doriešené, hoci Rusko to ešte nepotvrdilo. Ruská vláda sa pozrie na celkový balík VTO v najbližšom čase a keď potvrdia, že s tým súhlasia, tak môžeme povedať, že dohoda o bilaterálnych otázkach je uzavretá. Pokiaľ ide o viacstranné záväzky Ruska, je tu niekoľko otvorených otázok. Je to otázka fitosanitárnych opatrení, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Európu. Takisto by sme chceli mať e, efektívnu disciplínu e, pri používaní nelegálnych investičných opatrení, aspoň teda podľa VTO sú nelegálne, na podporu miestnych podnikateľov, hlavne v automobilovom priemysle. A toto je jedna z posledných otázok, ktorú treba doriešiť a je to ešte práca, ktorú treba urobiť v tej viastranej oblasti. No a potom je tu niekoľko problémov, ktoré sa týkajú napríklad záruky vstupu európskeho mesa do Ruska. Potom sú tu kvóty pre dovoz mesa, ale povedal by som, že väčšina tých e, najdôležitejších vecí je už vyriešená. Podmienky sú z ekonomického hľadiska také, že Rusko by mohlo vstúpiť do VTO tohto roku. Treba využiť ministerskú konferenciu VTO uprostred decembra a tam by sme mali privítať Ruska ako nového člena, zrejme ako 154. člena VTO. Hoci Čierna hora tiež dostane šancu stať sa členom zhruba v tom istom čase, ale o tom potom poviem niekoľko slov. Toto je dosť málo času, čo ešte máme, vzhľadom na to, koľko práce nás čaká. My ešte nie sme na konci procesu. 99% práce sa už urobilo, ale to 1% si tiež vyžiada určitý čas. Do konca tohto mesiaca by sme mali dokončiť e, prácu týkajúcu sa záväzkov Ruska vo VTO z ekonomického hľadiska to je realizovateľné, máme však veľké politické prekážky pred nami. Musíme to riešiť diskusiu medzi Ruskom a Gruzínskom. Gruzinsko ako člen VTO predložilo konkrétnu požiadavku na Rusko, ktorá sa týka obchodu medzi Ruskom a Abcházskom a Južným Oseckom. E, Krusnické stanovisko je také, že Rusko by malo zabezpečiť e, medzinárodných pozorovateľov, umožniť teda medzinárodným pozorovateľom, aby vstúpili do týchto dvoch regiónov a určite viete, že e, tieto dva regióny vznikli po vojne v roku 2008 e, medzi Ruskom a Gruzinskom a sú to dva nezávislé štáty. Nie mnohé štáty nasledovali tento príklad, ale Rusko považuje tieto dva regióny za nezávislé štáty so všetkým, čo to so sebou prináša. E, preto vlastne hovoríme o politickej otázke a potenciálnej politickej konfrontácii. Skúmali sme požiadavky Gruzinska a dospeli sme ku kontroverznej situácii. Z politického hľadiska e, Európska únia podporuje e, gruzínsku územnú integritu a potrebu zabezpečiť e, suverenitu týchto dvoch odtrhnutých e, území. Nemyslíme si však, že VTO je to správne fórum na vyriešenie tohto v zásade politického problému. Podporujeme gruzínske požiadavky, aby tu prebehol politický proces, ale opäť nechceme miešať obchod a politiku. Súčasné Stanoviska sa značne líšia. Napriek tomu, že Švajčiari sa snažia e, robiť sprostredkovateľa medzi oboma stranami, ale tieto pokusy neboli zatiaľ veľmi úspešné. E, žiaľ, je to tak, že zrejme e, toto sprostredkovanie zo strany Švajčiarska sa ukončí o niekoľko dní bez e, vyriešenia situácie. No a potom bude pred nami nutnosť e, výberu. Budeme sa musieť e, rozhodnúť, ako podporiť Gruzínsko, ale e, zároveň aj podporiť e, členstvo Ruska vo VTO, pretože tam treba zaviesť sa obchodnú disciplínu. Bude to naozaj veľmi zložité, ale nakoniec Uvidíme, či sa bude dosiahnuť ten cieľ, ktorým je, aby sa Rusko stalo členom VTO do konca roka. Stanovisko Ruska vôbec nie je nápomocné. Držia sa veľmi tvrdej línie, pokiaľ ide o Gruzínsko a vzťahy medzi tými dvomi krajinami neexistujú, dá sa tak povedať. Preto treba doriešiť aj túto otázku. A zo svojej strany neukázali ochotu dosiahnuť kompromis. Eh, Rusko tiež uvádza, že pokiaľ nie dokážu zabezpečiť vstup do VTO tohto roku, nebudú v tom pokračovať a v dlhšej obdobie zostanú mimo pôsobnosti VTO. Vzhľadom na to, že vstup do VTO nie je až také populárne v Rusku, a to uh, hovorím iba miernymi slovami, nepochybne sú určité síly eh, v Rusku, ktoré by neboli až tak sklamaní uh, z tohto vývoja udalostí. E, modernizácia Ruska a budúcnosť, e, e, ekonomické ekonomická budúcnosť Ruska nie sú možné bez plnohodnotného členstva vo VTO a integrácie do svetového hospodárstva, ale samozrejme záverečné rozhodnutie je na Rusku. Takýto je súčasný stav. Treba si uvedomiť, že e, e, ďalšia komplikácia je e, celná únia Ruska, Bieloruska a Kazachstanu. To je niečo podobné ako Európska únia, čo je okrem iného aj colná únia. Samozrejme to obmedzuje manevrovací priestor pre samotné Rusko, pretože majú spoločnú obchodnú politiku s dvomi ďalšími partnermi a to je ďalší komplikujúci faktor. A mm, tieto dva ďalšie štáty tiež e, rokujú o vstupe do e, VTO. Kazachstan by sa mohol stať členom pomerne rýchlo, avšak Bielorusko je e, dosť vzdialené od tohto cieľa v bieloruskom hospodárstve sa neuskutočnili žiadne skutočné zmeny a ekonomická a obchodná politika sú skôr e, e, e, politikou sovietského modelu a nie trhového hospodárstva a na tomto základe nie je možné vstupovať do VTO. Čiže to je ďalší problém. A napokon Čierna hora. Prístup tejto krajiny by mohol byť reálny do dvoch rokov. Ďalej Ukrajina. Zatiaľ ešte sa Ukrajine nepodarilo ukončiť svoje e, vstupové rokovania a tento proces nebolo možné uzavrieť. Dúfame však, a to prihľadáme na najnovšie správy, že títo dve krajiny e, nájdú kompromis a je tu pravdepodobno, že aj Čierna hora sa stane čoskoro členom VTO. Avšak samotná skutočnosť, že jediný člen VTO, v tomto prípade Ukrajina môže brániť e, rozhodnutiu o vstupe, e, hovorí o tom, že nesmieme podceňovať ani e, problémy spojené s výhradami Gruzínska voči členstvu Ruska vo VTO, pretože aj Gruzínsko má právo veta, vo VTO sa rozhoduje na základe koncenzu. To by bolo asi všetko, pokiaľ by boli ďalšie otázky pán kolega Paolo by e, tieto otázky mohol zodpovedať. A samozrejme, aj e, ak by e, členové výboru mali nejaké otázky, radi budeme na ne reagovať. Ďakujem veľmi pekne za veľmi rozsiahle informácie. A teraz členové výboru. Takže najprv pán spravodajca Robert, nech sa páči. Ďakujem Peter, za veľmi e, e, hĺbkové diskusie, ktoré sme spolu mali, trochu ma znepokojovali niektoré veci, ktoré si, si povedal. Keď vravíš, že sme blízki bilaterálnej dohode, chceš tým povedať, teda najprv povedal, že sa to tak stane tohto roku, ale potom si spomenul prípadné problémy s Bieloruskom a ďalšími krajinami a to znamená, že aj Rusko sa môže pokúsiť e, toto e, zastaviť. Mohol by si vysvetliť, že sme blízki bilaterálnej dohode? Taktiež, keď si povedal, že nesmieme e, miešať politiku s obchodom, celý ten čas, keď sme, pokiaľ tu pôsobím, či už je to právom alebo neprávom, politika a obchod sa stále e, myšali a politické úvahy častokrát majú prím e, pred e, obchodnými Toľko niekoľko otázok. Samozrejme, e, mám veľký záujem o tvoju reakciu, budem to pozorne sledovať, ale to sú tie e, najdôležitejšie veci, ktoré som chcel položiť. Ďakujem. Teraz tieňový spravodajca Helmut Scholz GUE. Ďakujem, pán predseda. A ja by som vám chcel poďakovať za e, komplexné predstavenie súčasného stavu vo VTO najmä vo vzťahu k Rusku. Chcel som položiť ešte jednu otázku ohľadom colnej únie s Bieloruskom a Kazachstanom. Čo to v skutku znamená? Pokiaľ e, Rusko sa koncom roka stane členom VTO, čo to bude znamenať z hľadiska výrobkov týchto dvoch krajín a ich dovozu do Európskej únie? A znamená to, že zatiaľ bude existovať perspektíva vstupu eh, Kazachstanu a Bieloruska do VTO? Prípadne eh, bolo by možné eh, naznačiť, že v prípade záujmu by tam sa mohli dostať s tým, aby aj Rusko mohlo nejakým spôsobom e, prispieť k e, rozšíreniu členstva VTO. A ešte jedna otázka najvyššie. Máte nejaké e, náznaky zo strany Ruska, prípadne ostatných štátov? Čo sa tý, týka kola rokovanie v Dohe vo VTO a stanoviska Ruskej federácie voči ukončeniu tohto kola rokovanie. Janik Žadov, zelený. Len jedna poznámka. Dovolil som si sa pousmeť, keď e, ste povedali, e, e, e mm, ako je možné zabraniť e, tomu, že budeme miešať politiku obchod. Na, to je veľmi zaujímavé, najmä vo vzťahu k Rusku. To je krajina, ktorá chce kontrolovať e, hospodárstvo, ale mať e, aj osoch, e, profit z hospodárstva. Je vôbec nejaká krajina, e, kde sú e, e, navzájom prepojené politika a obchod. Ak takáto krajina existuje, je to určite Rusko. Nechcem opakovať to, čo povedal Robert, ale myslím si, že pokiaľ pôsobíme v politike, musíme akceptovať, že je to dané v prípade obchodných dohôd. Netvárme sa, že takéto niečo neexistuje. Predstavte si, že keby ste teraz vystupovali v Grécku, aby ste hovorili Grékom, nuž, e, politiku a ekonomiku musíme e, e, držať o své. Obchod a hospodárstvo sa začína politikou a v Rusku systém je natoľko skorumpovaný, že je nepochybné, že musíte mať aj politický prístup k tomuto. Nie sú tu žiadne ďalšie požiadavky o slovo, takže nech sa páči, môžete reagovať na tieto otázky, pripomienky a poznámky. Prípadne môžete delegovať túto právo vášmu kolegovi, ak to považujete za vhodné. Hm, možno, hm, že som mal povedať, že politika a vstup do VTO to sú dve rôzne veci. Pretože VTO je obchodná organizácia a e, upravuje pravidla obchodovania. Samozrejme, akceptujem, že v súvislosti so vstupom e, do VTO e, sa môže snažiť niekto o vyriešenie územného sporu medzi Ruskom a Gréckom, tento názor osobne nezdeliam, lebo tuto je reč o vojenskom obsadení týchto území zo strany Ruska, čo je samozrejme politovania hodné. Rusko kontroluje všetky aspekty života a udržava režimy na ktoré môžeme mať e, svoj vlastný názor ohľadom ich, skutoč- ich skutočnej nezávislosti, ale podľa mňa to sa nedá riešiť v rámci e, vstupu do VTO. Pri vstupe do VTO e, sa hovorí o záväzkoch v súvislosti s určitými obchodnými problémami a vo VTO nie ani jedno slovko o politických podmienkach členstva môžete dôvodiť, že tento prístup nie je správny, ale vo VTO sú zastúpené krajiny, ktoré majú veľmi odlišné politické systémy. A VTO predovšetkým posudzuje ekonomickú obchodnú politiku a ich e, súlad s viac e, teda s multilaterálnymi pravidlami pri e, rozhodovanie o členstve. Samozrejme, každý člen VTO e, e, na základe e, pravidel o koncenzuálnom rozhodovaní. Je to právo každej krajiny klasť svoje vlastné vrátanie aj podmienky vrátanie politických podmienok pre vstup nových členov. A v Európskej únii by sme mali posúdiť, či je to v našom záujme alebo nie. Eh, môžem vám povedať, že z hospodárskeho, ale aj systémového hľadiska pre EU eh, e je veľmi, veľmi dôležité, aby Rusko sa stalo členom VTO. Ale pokiaľ eh, tento parlament a členské štáty budú chcieť vyriešiť aj územný spor medzi týmito dvomi krajinami, môžem konštatovať iba to, že Rusko sa v dohľadnej budúcnosti členom VTO nestane. O tom nie sú žiadne pochybnosti. Takže toto je rozpätie e, e, rozhodovania. Keďže ja zastupujem generálne rediteľstvo pre obchod, e, domnívam sa, že to by nebolo v širšom záujme Európskej únie. Ale zase nie to v mojej pôsobnosti a príslušné rozhodnutia môže padnúť pomerne rýchlo. Samozrejme si uvedomujem, že sú tu aj ďalšie neobchodné e, problémy, napríklad e, ekologické, e, sociálne, ktoré s tým úsia súvisia. Čo sa týka kontroly za územím, za všetkým respektom, je to veľmi dôležitá politická otázka, ale nesúvisí to s obchodnou politikou. Osobitne je to dôležité pre Gruzinsko, to rešpektujeme. Mm ale či e, sa tento územný spor medzi dvomi štátmi bude riešiť alebo nie, toto by nemalo ovplyvňovať e, e, podmienky obchodovania a hospodárskych vzťahov s Ruskom. Po druhé, máte pravdu, keď sa dívame na hospodárskú situáciu a ekonomickú politiku Ruska, konštatujeme, že Rusko využíva E, obchodovania a hospodárske rozhodovania na politické účely. Pokiaľ Rusko vstúpi do e, VTO, takáto možnosť sa značným spôsobom obmedzí. Tým, že Rusko preberie medzinárodné záväzky, nebude môcť pokračovať v súčasných postupoch e, svojvoľného zvýšenia cieľ, zavadzania E, fitosanitárnych opatrení, pretože bude viazaná, viazané prepačte, medzinárodnými e, záväzkami. Či Rusko bude jednoduchým členom VTO? Nie, určite nie. Ani Čína nie je takýmto členom, ale e, povie niekto, že bolo chýbou prijať Čínu do VTO? Ja by som povedal nie a to isté platí aj pre Rusko. Môžeme si vyberať priateľov, nie však susedov. Rusko je také, aké je, je našim susedom, musíme ho brať a takým, akým je. A musíme s tým niečo robiť. A musíme si uvedomiť, že pre teraz je tu aj politická vôľa, a to napriek e, e značnému odporu e, vo viacerých odvetiach Ruska. Zdá sa, že vedúci predstaviteľa Ruska si uvedomujú, že e, e, z dlhodobého hľadiska je v ich záujme vstúpiť do VTO. Pokiaľ ide o e, súčasnú situáciu, či sa to podarí alebo nie, e, nuž, pokiaľ ide o bilaterálne e, rokovanie, e, títo sú podmienečne ukončené podmienečne, pretože e, stále očakávame potvrdenie zo strany ruskej vlády, pretože e, Rusko e, si posúdi ako balíček naše návrhy. Som presvedčený, že zvýšne otázky, ktoré sa týkajú detajlov záväzkov VTO voči záväzkov e, Ruska e, voči VTU e, sa dá vyriešiť počas nasledujúcich mesiacov. Veľký otáznik vysí nad Gruzínskom a podľa mňa to určí, či Rusko vstúpi do VTO alebo nie. Colná únia má určitý e, e, e, negatívny vplyv e, z hľadiska vstupu e, Ruska. Pokiaľ by neexistovala táto únia, Rusko by už mohla byť v súčasnosti členom VTO. VTO. Ale keď Rusko vytvorila colnú úniu, e, e, sa predpokladalo, že e, Rusko E, zosúľadi e, e, svoju politiku voči VTO aj s ostatnými partnermi colnej únie. My sme vyžadali a dostali právnu záruku zo strany Rusku v tom zmysle, že to, čo Rusko preberie na seba v rámci záväzkov členstva vo VTO, sa prenesie na dva ďalšie členy. Takýto záväzok sa prebral členmi colnej únie. E, tento proces sa ratifikuje a e, celý proces sa neuzatvorí bez toho, že tento záväzok sa rešpektoval. V opačnom prípade samozrejme to bude priestor na rôzne hry a Rusko bude sa môcť odvolovať na ostatných členov celnej únie e, a Rusko teda bude môcť dovodiť, prečo neplní záväzky VTO. Vstup E, e, Rusko do VTO bude znamenať, že e, spoločná tarifa sa zniží do rovnakej úrovne ako to, čo sa dohodne s Ruskom. To znamená, že to zjednoduší vývoz únie do Ruska a ostatných dvoch štátov. Takisto aj netarifné prekážky, vrátanie fitosanitárnych opatrení sa budú uplatňovať rovnakým spôsobom na celé územie celnej únie. E, e, plánuje sa, že medzi týmito tremi e, krajinami bude rovnaký voľný pohyb ako medzi krajinami EÚ. Únia je pre celnú úniu určitým modelom a títo tri štáty chcú zabezpečiť vysokú úroveň integrácie. Pokiaľ vstúpia do VTO, budú musieť rokovať o, svojich vlastných podmienok, podmienkach. E, Kazachstan už podpísal s nami tarifnú dohodu a práve dnes e, e, máme na návšteve príslušného kazachského ministra ohľadom dvojakého zdanenia a vývozných cieľ. Ide o prístup Európskej únie k surovinám a energetickým zdrojom, čo je dôležitý cieľ a po ukončení týchto rokovaní je tu pravdepodobnosť toho, alebo možno z toho, že aj Kazachstan vstúpi do VTO. Myslím si, že som zodpovedal všetky otázky. Ak dovolíte ešte jednu otázku najvyššie, poprosím vás stručne, lebo očakávate, čo očakávate od volieb v Ruskej federácii v decembri a v marci? Predpokladáte, že potom budeme mať lepšiu pravdepodobnosť dohodnúť sa s Rusku, Ruskom alebo očakávate nejaké problémy? Samozrejme, netreba nikde robiť predpovede najmä o budúcnosti, ale v tomto konkrétnom prípade ja si nemyslím, že podmienky sa zjednodušia, keď eh, namiesto eh, eh, keď budeme mať dočenie s prezidentom Putinom a nie premiérom Putinom. A naše podmienky s Ruskom už sú dohodnuté. Podmienky vstupu sú na 99% e, e, e, dohodnuté. Nechce, nik nechce to znova otvárať. Myslím si, že to bude veľmi výhodné pre hospodárskych partnerov Ruska Ruska. Takže teraz ide o vnútropolitické rozhodovanie v Rusku a, a, a záležitosť vyriešenia sporu Rusko-Gruzinsko. Predseda, ďakujem veľmi pekne, pán Baláž, za to, že ste prehlbili naše vedomosti a informovanosť o, o vstupe Ruska do VTO. Nemáme žiadne body v rámci bodu rôzne ďalšie rokovania, sa bude konať 22. 23. novembra. Ďakujem veľmi pekne.